Čo sa týka prvej časti nášho stretnutia, giornata di Veľmi rýchlo spomeniem stretnutie koordinátorov, ktoré sa konalo včera. Hovorili sme o návrhu stanoviska výboru ITRE o zjednodušení postupu pre príjmanie rámcového výskumného programu EPP bude zodpovedné za načrtnutie a Aldo Patričelo bude pripravovať toto stanovisko. A potom je tu myšlienka novej správy z vlastnej iniciatívy, ktorá bude hovoriť o efektívnosti a efektivite financií EÚ v oblasti no, jadrových elektrární v nových členských štátoch, pán Marinescu bol zvolený za spravodajcu o tejto správe, čo sa týka jadrových elektrární. Takisto budeme hovoriť o nových kandidátoch na súdny dvor. Jeden je z Holandska, druhý z Cypru. Budeme hovoriť o harmonograme na zorganizovanie vypočutí týchto kandidátov v júni a v, jú, v roku 2011. Takisto sme schválili harmonogram, ktorý sa týka novej správy Dvora auditorov. A táto správa sa odprezentuje výboru oficiálne 9. novembra v útorok. Potom na 5. oktobra sme naplánovali stretnutie na súde auditorov na, na auditorskom dvore každý, kto sa chce zúčastniť, nech to nahlási sekretariatu, aby sme tam mohli zorganizovať návštevu a dvora auditorov. A ďalej delegácia pôjde do Chorvátska. Schválili sme to a schválili sme harmonogram pre druhý, druhé absolutórium policajného kolegia CEPOL. Začali sme aj s organizovaním navštevy tohto výboru v Maďarsku a budeme hovoriť, kto bude v tejto delegácii do Maďarska. Ďalej sme zamietli požiadavku Európskeho, Európskej právnej služby, aby sa pripravila štúdia o úlohe a rozsahu kontrolných právomocí parlamentu v súvislosti s inými inštitúciami a potom šťastí sme schválili žiadosť pána Riveliniho, ktorá sa týka právnej služby parlamentu, konkrétne, aby sa preskúmali zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách. Budeme hovoriť aj o záverečnom výsledku procesu absolutória. Nebudeme hovoriť o výsledku hlasovania, ale budeme hovoriť o list liste, ktorý sa odoslal predsedovi Európskemu parlamentovi o hlasovaní o absolutóriumi, kam treba poslať formálne pozvanie všetkým inštitúciám, ktoré sú vtedy e, prítomné na plenárnom zasadnutí. A napokon sme trošku našmu výboru upravili kalendár, upravili harmonogram, rozoslali sme to všetkým členom výboru. Toľko som chcel povedať, čo sa týka výsledkov stretnutia koordinátorov. Eh, ak nie sú žiadne konkrétne otázky, prešiel by som k druhej časti z úvodného úvodnej časti tohto strednutia. Je to spoločné vypočutie s rozpočtovým výborom Európskeho parlamentu na tému udržateľná revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách. A predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým, ktorí súhlasili, že sa k nám dnes prihovoria, ktorí budú prednášať. Počiarkujem tu v tejto súvislosti, že naši vážení poslanci aj hostia si uiste uvedomujú, aká dôležitá je dnešná, dnešné stretnutie, aké dôležité je si hĺbkovo prediskutovať finančné nariadenia, rozpočtové pravidla. Nie je to niečo, čo sa týka technikov, odborníkov a rozpočtových odborníkov. Nie, vzťah k tejto téme je veľmi dôležitý aj pre politický život európskych inštitúcií a napokon finančné rozpočtové pravidla sú dôležité pre všetkých daňových poplatníkov v Európe. Toto platí čím tým viac dnes, keď sú krajiny v členských štátoch EÚ, ktorí prechádzajú závažnou hospodárskou a finančnou krízou. Preto si preskúmame, ako sa vynakladajú verejné výdavky, ako sa vynakladajú prostriedky z fondov Európskej únie, čo je veľmi dôležité. A treba zabezpečiť, aby sme mali naozaj zdravé finančné hospodárenie solidné finančné hospodárenie, aby sa mohlo znova oživiť hospodárstvo v EÚ. Nedá sa to iným spôsobom. Potrebujeme sa zaoberať tým, čo budú robiť manažéri fondov, aby to bolo efektívne a náležité. A sú tu zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Treba jasne povedať, že sú mnohé prípady korupcie a podvodov v členských štátoch pri spravovaní verejných financií a nezabúdajme, že Výbor pre rozpočtovú kontrolu už má dôležitú, aj dôležitú politickú úlohu a musí skontrolovať analýzu nákladov a prínosov všetkých európskych fondov. Dokonca aj keď e, peniaze sú realizované náležitým spôsobom. Aj tak treba skontrolovať, či financovanie projektu z finančných verejných prostriedkov je užitočné alebo nie či vôbec stojí za to financovať takéto projekty. Možno, že manažment projektu je v poriadku, ale projekt ako taký nie je veľmi užitočný zo sociálneho, politického alebo iného hľadiska a toto treba overiť. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý budeme dnes skúmať, je nájdenie rovnováhy medzi potrebou zjednodušiť rozpočtové pravidlá a byrokraciou, ktorú treba okresať. Každý vždy hovorí, že treba znížiť byrokraciu, ale zároveň tu vzniká potreba rovnováhy, aby sa dali veci kontrolovať, úradnícky náležite kontrolovať. Chceli by sme znížiť byrokraciu a papierovanie, ale to znamená, že niekedy nebude potom možné vytvárať náležité opatrenia a kontrolné opatrenia. Zároveň treba však takéto niečo zabezpečiť. Treba nastoliť zulovú toleranciu voči podvodom, korupcii, keď ide o verejné prostriedky. Chceli by sme naozaj vidieť úplnú transparentnosť pri vynakladaní verejných fondov Európskej únie. Takéto niečo je čoraz dôležitejšie po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá posilnila právomoci Európskeho parlamentu a takisto parlamentného rozpočtového výboru vo vzťahu k rozpočtovým pravidlám. Klada, kladie právomoci na plecia členských štátov, ktoré predtým neexistovali, a je mi ľúto, že komisia ešte len minulý týždeň sa tejto témy dotkla. Asi to nie je náhodné, možno to bolo náročky a to nám veľmi neuľahčuje prácu nám, ktorí pracujeme v rozpočtovom výbore Európskeho parlamentu. K ďalším hlavným témam dnešného stretnutia, ktoré nám môžu dať e, podklady pre rozmýšľanie, sú ako zlepšiť audit, ako zlepšiť prácu komisie v tejto predmetnej téme. A už včera na vypočutí komisára, kedy sme sa ho pýtali na program na nasledujúcich 6 mesiacov, Pán komisár Šemetým nám povedal, aká úloha je úloha OLAFu, aké dôležité aspekty existujú, napríklad aké percentá európskych fondov sú riadené národnými štátmi spoločným riadením. To znamená, že manažerské právomoci sú zverené štátom Európskej únie a táto právomoc je zverená istým spôsobom. Preto tu vzniká otázka zodpovednosti členských štátov. Včera som sa spýtala komisára Šemeteho, neodpovedal mi na ňu. A dúfam, že dnes dostanem presnejšie odpovede od iných prítomných ľudí, ktorí prišli z komisie. Neviem, čo komisia plánuje robiť, keď isté členské štáty jednoducho vykazujú e, problémy vo vynakladaní verejných prostriedkov a e, komisia neprijala žiadne politiky, ktoré by sa vysporiadali s korupčnými praktikami a infiltráciou organizácií mafiánskeho typu do komunitných projektov. Čo komisia bude robiť s neochotou členských štátov, ktorí s týmito podvodmi nie sú ochotné nič urobiť. Mali by sme vytvoriť za, overovanie manažerských praktík na celoeurópskej úrovni, vrátanie sankcií, ak rozpočtové pravidlá nie sú dodržané. To znamená, že manažment by sa mal zodpovedať a skladať účty za to, ako manažuje. Myslím si, že je tu potreba nastoliť jasné pravidlá. Keď hovoríme o európskych financiách, nehovoríme len o peniazoch, ktoré patria Európskej únii. Hovoríme o peniazoch, ktoré patria všetkým európskym daňovým poplatníkom. A myslím si, že kredibilita európskych inštitúcií je meraná schopnosťou vynakladať verejné financie, peniaze daňových poplatníkov poplatníkov, ktoré pochádzajú z 27 členských štátov EÚ, čo najefektívnejším spôsobom. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom, ktorí prišli a teraz dávam slovo pani Haug, ktorá je zástupkyňa predsedu rozpočtovej komisie, ktorá takisto uvedie svoj prejav. Ďakujem, vážený kolega. Vítam vás všetkých v mene rozpočtového výboru. Vážený pán komisár, vítajte, vážení hostia poslanci. Verejné vypočutie, ktoré sme spolu s Výberom pre rozpočtovú kontrolu zorganizovali na dnešok, je čím si, čo má zabezpečiť, že naša úloha spolu zákonodarcov pri rozpočte bude jednoduchšia. Chcem vám povedať, ako sa dívame na návrhy komisie, Európskej komisie a ako ich chceme upraviť takým spôsobom, aby bol konečný výsledok lepší pre všetkých eh, pri rozpočtových pravidlách. Komisia nám prezentovala čosi, o čom budeme dnes hovoriť. A súvisí to so snahou zjednodušiť rozpočtové pravidlá. Chceme, aby peniaze boli vynakladané rýchlejšie, aby boli zorganizovanejšie a rozpočtový výbor Európskeho parlamentu má skutočne eminentný záujem e, na takejto veci. Chceme, aby sa všetko správne vykonávalo a je to v našom spoločnom záujme zabezpečiť, že finančné prostriedky nie sú vynakladané ťažkopádnym a komplikovaným spôsobom. Čo sa týka mnohých článkov v nariadení rozpočtových pravidlách, asi polovica z nich bude podľahne úpravám. V piatok sme hovorili o tretej správe upraveného textu návrhu komisie. Zvolili sme prístup kompletného prepracovania návrhu komisie a komisia súhlasila, majú predsa iniciatívne právo iniciovať legislatívu a preto nám predkladajú v troch častiach svoj návrh. Sú, je tu potreba zmien, ktoré vyplývajú z prijatia Lisabonskej zmluvy. Komisia navrhne a navrhla relevantné záležitosti pre realizáciu Európskej externej služby a napokon, konečne minulý piatok, prišla aj tretia časť, ktorá súvisí so zjednodušením rozpočtových pravidiel. Tieto tri časti návrhu komisie budeme sa nimi zaoberať jednotlivo a keď sa legislatívny postup rozbehne, budeme upravovať tento text podľa toho, čo platí po prijatí Lisabonskej zmluvy. Budeme sa zaoberať jednotlivými článkami a porovnávať paralelné postupy, ktoré tiež majú za úlohu zjednodušiť pravidla rozpočtovania. Nevieme, či niekto bude schopný vnímať všetky tieto veci z nadhľadu. Máme tu samozrejme spravodajkyňu, ktorá má toho na tanieri pred sebou riadne naložené a dúfame, že má prehľad nad všetkými pozmenujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú nevyhnutné, pretože vzniká Európska diplomatická služba, služba vonkajších činností. Ak rada nie je pripravená rokovať o Európskej službe vonkajších činností, tak nie je možné meniť ani nariadenie o rozpočtových pravidlách. Komisia navrhuje pre Európsku službu vonkajších činností predsa konkrétne činnosti. Vidíte, že v rámci rozpočtových pravidel je tu veľa práce, ktorú treba urobiť a práve preto sme sa rozhodli zorganizovať toto vypočutie spoločne s Výborom pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu. Vypočujeme si komisára Janusa Levandovského, máme tu zástupcov mimovládnych organizácií, máme tu odborníkov z členských štátov a takisto tu máme ľudí z dvora auditorov, ktorí dostanú slovo. Teraz začneme úvodom. Začne pán Janus Levandovský, je to komisár pre rozpočet a potom si vypočujeme predstaviteľov mimovládok. A potom bude okolo otázok a odpovedí. Neviem, pán komisár, ako sa vám páči tento prístup, ale myslím si, že potrebujeme zapojiť kolegov do toho postupu úpravy nariadení a rozpočtových pravidlách. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, pani podpredsednička, ďakujem za pozvanie na toto tradičné prediskutovávanie si komplikovaných záležitostí a úprav vo forme verejného vypočutia. Je to dobrá tradícia, ktorú tu takto zakladáme. Som ďačný službám komisie. Viem, aký bol na vašej strane vklad. Inga Gressler odviedla výbornú prácu, ako aj ďalší spravodajcovia. Budem hovoriť o základnom smere úprav. Úprava číslo 3. Prvá sa týkala prispôsobenia sa Lisabonskej zmluve, druhá zmena sa týkala Európskej, Európskej služby vonkajších činností a to súviselo s úpravou pravidel pre personál, ktoré bolo treba upraviť, aby mohla vzniknúť Európska služba vonkajších činností. A áno, každé tri roky by sme mali upraviť a prípadne vymazať to, čo nepotrebujeme a upraviť to, čo treba upraviť. Takže takáto revízia, e, takej revízii by malo predchádzať posúdenie toho, čo treba revidovať a čo nie. Ešte len minulý týždeň sme dostali text, ale poslali nám to aj tak predčas, predčasne, pretože termín mali až tento týždeň. Chceli však zrýchliť rokovanie, aby sme mohli postupovať. V kolegiu komisárov sme sa dohodli, že treba prezentovať text predtým, než sa odohrá toto vypočutie. Poďme ku kontextu. Je dôležité vedieť, že keď modifikujeme a upravujeme text, vychádzame z verejných konzultácií z roku 2009 a mnohé príspevky najmä zo sféry zjednodušenia rozpočtových pravidel pre malých beneficientov, sú predmetom revízie. Postup spolurozhodovania je zdlhavý a mali by sme nastaviť pravidla na ďalšiu finančnú perspektívu, ktorá bude fungovať od roku 2012 a toto je základ ďalšej finančnej perspektívy. Kým povieme, čo, aká by mala byť vízia do budúcnosti, treba sa rozhodnúť, podľa akých pravidiel budeme upravovať rozpočet. Čo je tiež dôležité a v čo je tiež centre našej pozornosti sú rozpočtové pravidla a pravidla realizácie rozpočtu. Nie je to koniec príbehu. Ide tu o naše skúsenosti, ktoré sa nahromadili, ktoré sú, že, že existujú isté pravidlá, ktoré sú rezortne dôležité a ktoré sa odchyľujú od ducha a litery celého tohto z nariadenia. Takže rezortné sektorové pravidlá by mali byť v súlade s touto, tak povediac, ústavou Európskej únie, finančnou ústavou Európskej únie, ktorá má istého ducha. Prejdime k základným cieľom alebo smerom tejto revízie. Myslím si, že to bola dosť veľká práca zrevidovať viac ako 100 článkov. Myslím, že to bolo 187 článkov, aby som sa presne vyjadril. A myslím si, že e, nariadenie rozpočtových pravidlách je dosť rozsiahle. Budem hovoriť o troch hlavných smeroch. Zjednodušenie rozpočtových pravidiel, verejné konzultácie, ktoré by mali mať istý dopad a potom zhromažďovanie zdrojov a zabezpečenie, aby tieto zdroje sa zhromaždili do jedného, tak povedať zvereca a aby komunitárne zdroje, zdroje spoločenstva aj súkromné zdroje sa istým spôsobom preplietli a prepojili a tým E, dokázali vytvoriť väčší dopad. Čo sa týka skladania účtov, e, predsedom Kokobu a Kobu v 80% sa všetko realizuje členskými štátmi, takže je to dôležitá záležitosť a súd auditorov má všeobecný cieľ pozitívne zabezpečovať e, manažerské činnosti a to v smere, ktorý naozaj zabezpečí to, čo treba. Prejdeme teraz postupne touto e, myšlienkovou revolúciou. Čo sme doteraz vykonali, je ako keby kontrola faktúra po faktúre, než skôr orientovaná na vstupy, než na výstupy. Čo je naozaj nevyhnutné, je zmena zmena výsledkov. Chceli by sme sa zamerať viac na výsledky, ale zjednodušenie e, nemôže byť len sloganom zmeny spôsobu myslenia A ide to tu o škále, ktorá bude v rámci UNESCO. Toto by musieť podľahnúť veľkému zjednodušeniu a mali by sme takéto, takéto prahy financovania data of beneficiary and usual a zvyčajné výdavky a účtovné praktiky by mali byť naozaj zviditeľnené v takom texte, ktoré odovzdáme KOBu a KOKOBu. Čo sa týka režimu nákladov, sú tu odpovede od verejnosti a beneficientov, ktorí vyjadrili svoj názor. Niektorí si želajú zachovať klasický spôsob my však musíme zareagovať aj na želania iných. Mali by sme zaviesť to, o čo sa snaží Solaris, sú to isté priemerné osobné náklady a spolu s paušálnymi sumami alebo s prístupom paušálnych sum by sme mali zaviesť iný režim a to je režim skutočných výdavkov. Takže ide tu o dva rôzne režimy, paušálny a režim skutočných výdavkov. Ďalšia téma, ktorá je výsledkom skúmania, ktoré prebehlo už nie je až také nevyhnutné mať bankové účty na predfinancovanie, zálohové platby a platby vopred, pretože tieto účty sú potom súvisia s úrokovými sadzbami. Nepoviem teraz veľa detajlov, ale len toľko, že je tu priestor na zlepšenie systému verejných, verejného pripomienkovania. Sú tu isté limity, isté prahové hranice, definícia malých grantov sa mení. Teraz je tento prah 50 tisíc eur. Tento postup je zjednodušený a zároveň sa týka prahov, ktoré sú, limitov, ktoré sú nastavené pre verejné obstarávanie. Myslím si, že by sme mali splniť mnohé podmienky, Mali by sme mať istý súbor pravidel týkajúcich sa cien, ale ide tu o zjednodušenie, ktoré sa týka verejného pripomienkovania. Čo však treba pripomenúť v situácii Európy, ktorá je v kríze, je, ako skombinovať rozličné zdroje. Ako ich prepojiť. Jedným z možností, ako zviditeľniť Európsku úniu sú trastové fondy Európskej únie, Union Trust Funds. Viete, že Európska únia poskytuje 50 finančných prostriedkov, ale potom napríklad Svetová banka spravuje tieto prostriedky vo fonde, trustovom fonde. Pán Bokroš, ktorý je tu tiež prítomný, e, ktorý tam predtým pracoval, a ďalšie inštitúcie, ako napríklad OSN. Európska únia potom v tomto procese mizne, nie je viditeľná, nie je vidno, že sa na tomto procese podieľa. To nie je žiaduce a preto by sme mali byť schopní vytvoriť naše vlastné trastové fondy v oblasti externej činnosti, v oblasti núdzových opatrení. To súvisí so zviditeľňovaním. To nie je všetko. Dnes potrebujeme aj lepšie spolupracovať s Európskou investičnou bankou. Európska investičná banka je súčasťou európskej rodiny finančných inštitúcií a mali by sme navrhnúť lepšie postupy spolupracovania s Európskou investičnou bankou EIB. A mali by sme dosiahnuť istý vyvážený efekt aj vo forme PPP, verejno-súkromných partnerstiev, ktoré by mohli uľahčiť pre súkromných partnerov fungovanie. Existujú dve formy PPP, ktoré sú navrhované. Obidve by mohli fungovať na základe vnútroštátnych zákonov štátov Európskej únie, ktoré je vhodnejšie pre súkromných partnerov, pretože sú s ním lepšie oboznámení. Zaujímavé pre inštitúcie a pre externú dimenziu je možnosť požičať si peniaze od ľudí spravujúcich nehnuteľnosti. Aj podľa mojej skúsenosti, keď som bol tu v parlamente, som zistil, že takto financujeme budovy a nadobudanie nehnuteľnosti a takisto tým riešime úspory. Teraz budeme hovoriť o tom, ako prejsť k lepšiemu skladaniu účtov. To je ťažká téma. Ťažká história je za nami, pretože sú rozličné režimy skladania účtov rozličných členských štátov EÚ a ako bolo správne podotknuté, ako podotkol predseda Kokobu a predseda Kobu, nemôžeme tolerovať takýto rozsah chybovosti, aký teraz existuje. Výraz rozsah chybovosti je niekedy iba zástierkou pre prosté slovo korupcia a korupcia je naozaj prítomná aj v oblasti európskych fondov. Mám za sebou kolegium komisárov, ktoré je zodpovedné za spravovanie finančných prostriedkov daňových poplatníkov, po, poplatníkov a radi by sme preto zvýšili zodpovedanie sa za svoju profesionálnu činnosť, skladanie účtov finančníkov. Čo sa týka politických vyhlásení, to nestačí na to, aby, sa presvedčil, aby sme presvedčili také členské štáty, ktoré majú federálnu štruktúru, ako napríklad Nemecko, aby niečo zmenili. Ale mali by sme sa sústreďovať na kohéziu, na súdržnosť a na to, čo sme dosiahli v oblasti agentúry pre poľnohospodárske platby. Platobné agentúry platia a takisto sa musia správať podľa zabezpečených manažerských postupov a uistení pre manažerské postupy, ktoré sú kontrolované auditormi a syntetické správy o manažerských vyhláseniach je čosi, čo sa začalo používať ako nástroj. Viem, že ešte sa nepoužívajú takéto syntetické správy v dostatočnom rozsahu, ale pri rozličných režimoch, pri rozličných reakciách z členských štátov je to istý pozoruhodný smer, ktorému treba venovať pozornosť. Môže to byť dôležitý krok pri zoznámení sa s prácou platobných agentov v oblasti poľnohospodárstva, akých, akým rizikám čelia, aké obvinenia v súvislosti so súdržnosťou boli vznesené. Teraz budeme hovoriť e, o odbornejších záležitostiach. Parlament aj dvor auditorov hovoril o predfinancovaní. Počas krízy sa uvoľnili finančné prostriedky vo forme záloh alebo predfinancovania už v roku 2008, ale hlavne počas roku 2009. A teraz sa tieto sumy uvoľnené ako predfinancovanie naakumulovali. Treba teda istý clearing tohoto predfinancovania, je trošku e, problém vysvetliť, aká je tolerovateľná miera chybovosti. Nehovoríme však o tolerancii k chybám. Novinári z krajiny, ktoré, ktorú poznám najlepšie, používajú takéto termíny a podľa mňa ide skrátka o to, aby sme vstúpili do dialógu s INGE a s zastupcami dvora auditorov a rozhodli pre rozličné výdavkové oblasti, aké, aký je pomer nákladov a prínosov. A po takejto analýze nákladov a prínosov sme mali zabezpečiť, aby všetko bolo dvojpercentné v, v roz, chybovosť, aby nebola vyššia ako 2%, ale nedá sa to nastaviť paušálne. Treba to nastaviť pre rozličné oblasti. Dokonca aj náklady na audit, náklady na kontrolu sú niekedy také vysoké a také prehnané, že vlastne prínos tejto kontroly zostáva spochybnený. Mali by sme proste nastaviť koncepciu pomeru prínosu a nákladov pre všetky oblasti. Tu máme problém vysvetľovať vysvetliť ľuďom to, ako to bude v praxi fungovať, vysvetliť, že to nie je náš výmysel, ale že to je niečo, čo štandardne funguje a treba to zaviesť do našej praxe. Mali by sme naozaj prehlbiť dialog s ostatnými inštitúciami v tejto veci. Čo sa týka spolurozhodovania, je to bežná, bežný legislatívny postup. Parlament teraz je zodpovedný za vybudovanie Európskej služby vonkajších činností a ide o podstatnú revíziu finančného rámca, čo sa týka spolurozhodovania Európskeho parlamentu s inými inštitúciami. Až keď príjmeme nariadenie o rozpočtových pravidlách, bude možné riešiť túto záležitosť. Mali by sme byť pripravení na základe skúseností z minulosti Eh, ale do roku 2012 by sme mali nastaviť všetky tieto finančné záležitosti na správnu koľaj. Mali by sme mať základné pravidlá na realizáciu rozpočtu a čo sa týka súčasnej finančnej perspektívy, to je jedna vec, ale skôr by sme sa mali zamerať na základné pravidlá pre budúcu eh, finančnú perspektívu, vyhliadku. Mali by sme už teraz povedať, aké budú pravidlá, kým vôbec e, bude predbežný návrh finančnej perspektívy v roku 2011 na stole. Mali by sme revidovať všetky tieto základné princípy. Toľko z mojej strany k úvodu a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, ďakujem pekne, e, pán komisár. Dúfam, že to bolo dostatočne konkrétne aj pre kolegu Magistrisa, pretože on od vás očakával konkrétne výpovede, konkrétne návrhy. A teraz si vypočujeme eh, pána Marka Michela, zástupcu mimovládok. Eh, on eh, zastupuje Community Service Volunteers z Londýna. Potom e, si vypočujeme pani Izabelu Todd z Code Aid a potom pána profesora Marka Matila z Fínskej akadémie. Pán Mitchell, nech sa páči. Und danach gibt es eine Diskussionsrunde. A potom bude diskusia. Good morning and thank you very much for the... Ďakujem veľmi pekne za úvod, prajem príjemné predpoludnie. Volám sa Mark Mitchell, pracujem pre jednu mimovládku v Spojenom kráľovstve. Od roku 1997 sa zaoberám európskym financovaním, Európskym sociálnym fondom v Spojenom kráľovstve a takisto pracujem na národných projek projektoch na tokoch financovania a moje know-how tu dnes chcem predstaviť o tom, ako sa realizujú projekty v teréne. Správa e, pochádza z troch zdrojov. Európskej sektorovej siete, ktorá pracuje so štrukturálnymi fondami od 96. CSV, to je národná britská charita, ktorá pracuje s mnohými mladými, nezamestnanými, dobrovoľníkmi a vylúčenými skupinami. Volunteer Europe, to je veľká európska sieť 1400 členov rôznych dobrovoľníkov a Rada pre dobrovoľnú službu to je moja o, o, vlastná organizácia z východného Anglicka. Správa, ktorú predstavujem, sa zameriava na tri oblasti. Decentralizované fondy, a e, prístup k ním, štrukturálne fondy a fondy z Bruselu. V Spojenom kráľovstve väčšina mimovládok má na národnej úrovni prístup k štrukturálnym fondom a od roku 2008 boli tieto fondy atraktívnejšie, pretože domáce zdroje financovania sa zmenili. Domáce financovanie a jeho ústup zvýšil dopyt po inom druhom finan- po iných druhoch financovania. Európske financovanie sa stalo atraktívnejším, napriek tomu, že Briti sú vo všeobecnosti euroskeptici, pretože domáci parlament zmenil svoje priority, čo sa týka financovania. Napriek záujmu o európske financovanie neexistuje koherentný zdroj e, informovania o, európske, o európskom financovaní v Spojenom kráľovstve pre sektor mimovládok. Decentralizované programy môžu byť prevádzkované rôznymi agentúrami, rôznymi oddeleniami. Nemusí sa to realizovať na jednom mieste a samozrejme Žiadna agentúra priamo sa neuchádza o financovanie v Európskej komisii. Škótsko, Wales a Severné Írsko majú vlastné programy financovania s odlišnými cieľmi. V Škótsku, Walesku a Severnom Írsku e, sú rôzne programy na toto financovanie. Európsky sociálny fond mal národné stimuly implementoval sa regionálne a v Škótsku, Walese a v Severnom e, Írsku sú odlišnosti, čo sa týka implementácie, pretože majú rôznu históriu práce mimo vládok, rôzne odlišné podmienky. Napríklad vo Walese mimo vládky ale v Anglicku žiadne takéto e, prvky nie sú prítomné. A e, vnútroštátne príspevky je, e, to je zvyšok ISF 196 miliónov, to je určené pre oblasť e, konvergentnosti a zvyšok dostávajú malé organizácie. Vo všetkých regiónoch kde sú k dispozícii väčšie kontrakty, Dobrovoľné organizácie majú dva základné problémy. Jednak je tu veľkosť kontraktov, to je veľmi e, rizikové a tieto dobrovoľnícke organizácie nemajú sami dostatok peňazí a preto je investovanie veľmi ťažké. Tieto organizácie takisto pracujú. Tlmočníci žiadajú rečníka, aby spomalil tieto organizácie, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami, napríklad dlhodobo nezamestnaní, nemôžu zaručiť zvýšenie počtu pracovných miest. Prieskum TSN, ktorý sleduje skúsenosti týchto organizácií z programu ESF z roku 2008, potvrdzuje tieto skúsenosti údaje, ktoré zverejnili e, Európska sieť, e, z toho vyplýva, že najväčšie percento financovania dostáva malý počet e, často globálnych súkromných organizácií. Ich motivom zapájania sa do tejto činnosti je zisk. Existuje nebezpečenstvo, že táto tendencia sa bude posilňovať, preto sa budú e, zacielovať na klientov, ktorí sú bližší, bližšie k trhu práce. Európska e, sieť do júla 2009 zistila, že tento sektor dostáva 25 E, fondov ESF a súkromný sektor dostáva 31 e, a verejný sektor dostáva 39 projektov a 35 financovaní. Musíme povedať, že Malý počet sektorálnych organizácií si vie dobre poradiť v tomto prostredí a dostáva veľa financií. 12 organizácií dostávajú takmer 40 kontraktov z ISF. Je tu všeobecná tendencia znižovať počet kontraktov, zatiaľ čo ich hodnota sa zvyšuje, ale napríklad vo Walese a v Škótsku naďalej sa používa dobrovoľnícká práca v kombinácii s financovaním, ale v Anglicku to tak nie je. Velšský parlament rozšíril doplnkové financovanie, ktoré je prístupné v prípadoch ťažkosti. Nedostatok doplnkového financovania a technickej pomoci je veľkou výzvou pre tretí sektor v Anglicku a naďalej pravdepodobne bude pokračovať. Rigidný spolufinancovací systém v Anglicku mal za následok negatívne e, dopady na hospodársky plán obnovy a paušálne sumy. Granty spoločenstva budú onedlho vyhodnotené a zdá sa, že niektoré regióny odvádzajú vynikajúcu prácu v tejto oblasti, ale iné v Anglicku sú skôr odrádzané najmä malé komunity a malé komunitárne organizácie. A teraz IRDF. V Anglicku je 9 regiónov, každý má svoje vlastné priority, pokiaľ ide o IRDF. Napríklad východné Anglicko má priority, ktoré sa zameriavajú na nízkouhlíkovú ekonomiku a snažia sa podporovať inovácie a znalosti, aby stimulovali podnikanie a zabezpečili udržateľný vývoj. Pokiaľ ide o mimovládky a ich zapojenie, je tu niekoľko dobrých príkladov. Napríklad Disability Essex má novú budovu, kde ponúkajú zlepšené služby svojim klientom. V South Ende IVCA zafinancovala lepšie služby pre mladých ľudí v ich vlastnom meste. V každom tomto prípade je tu e, podpora IRDF v regióne. Uchádzači sa registrovali a takisto podávajú správy o e, financiách, ale hovoria, že tieto správy, táto administratíva je veľmi časovo náročná. IRDF podporuje kapitolové investície a preto menej mimovládok sa zaujíma o tento druh financovania. Väčšina z nich chce financie na to, aby mohli e, školiť svojich klientov alebo ponúkať prvolíniové služby. IRDF vyžaduje, aby už v čase podania prihlášky boli k dispozícii doplnkové financie a to je prekážka. Podpora verejného sektora sa nemôže väčšinou garantovať dlhšie ako na obdobie súčasného rozpočtového roka. Sú tu tri národné agentúry. Od poslednej správy sa to nezmenilo snažia sa adaptovať podmienky na národný kontext a uľahčiť prístup. Napriek tomu, že tie agentúry sa môžu meniť, základné črty programov agentúry ostávajú nezmenené a prispievajú k eh, všeobecnej spokojnosti a vysokej miere úspechu. Tieto agentúry jednajú priamo s komisiou, aby odstraňovali ťažkosti a takisto tie formuláre sa vyplňajú s ohľadom na národný kontext a to je veľmi dôležité. Je dôležité, aby uchádzači chápali, v akom prostredí sa robia tieto prihlášky a musia sa zlepšiť aj e, vzťahy medzi týmito agentúrami a klientami, aby sa mohli vyvíjať dobré projekty. 60 prihlášok v tejto oblasti, napríklad mládež v akcii, e, z nášho sektora sú úspešné. Pokiaľ ide o priamy prístup k fondom komisie, toto je asi najzaujímavejšie, ale takisto sú to najťažšie dosiahnuteľné financie, pretože tá sieť je prítomná v Bruseli. Často e, sú texty nejasné, sú produktom dlhého procesu a prihlášky, formuláre sú veľmi zložité pre mimovládky a Takisto sa odovzdávajú cez internet často viac ako v dvoch jazykoch, musia sa podpísať e, partnerské deklarácie a tak ďalej. Je to časovo veľmi náročné a e, keď sa to ľuďom nepodarí e, odovzdať dobrú prihlášku, tak to vedie k úplnému zlyhaniu. Niekedy ľudia ani nevedia, že majú nejakú možnosť podať prihlášku a potom im ostane menej času na prípravu projektu. V Spojenom kráľovstve je 12 týždňov lehota na výzvu na podávanie na e, prihlášok. Tradičné zdroje financovania ako fondy alebo trusty, ktorí chcú podporovať prácu v Európe, už nepostačuje tu aj práca mimo Spojeného kráľovstva. Mimovládky nebudú schopné zapájať nadnárodnú prácu do poskytovania služieb v Spojenom kráľovstve. Rozhodovanie je dosť e, pomalé. E, často trvá 6 mesiacov a takisto sa odkladá a preto niektoré projekty musia byť stiahnuté a zásadné zmeny v projektoch takisto zmenu, e, vedú k časovým prieťahom. No a na záver, financovanie zo strany EÚ eh, je veľmi dôležité pre memovládky aj pre členské štáty a to platí aj pre Spojené kráľovstvo. Zásada subsidiarity, ktorá platí pri manažovaní štrukturálnych fondov, komplikuje Európskej únii sledovať, či financovanie naozaj spĺňa politické ciele na európskej úrovni. Európa 2020 zavezuje členské štáty k e, rozvoju trhov práce. Takisto sú tu dôležité investície zo štrukturálnych fondov. Aj v Spojenom kráľovstve to vedie k tomu, že sa pracuje e, s tými, ktorí sú nezamestnaní, ktorí nedávno e, stratili prácu a ktorí boli vylúčení z trhu práce. Vylúčenie dobrovoľníckej práce na úrovni štrukturálnych fondov je sklamaním, pretože ako to chápeme, toto je možné podľa finančných nariadení, ale bohužiaľ v praxi e, klienti to často znemožňujú. Chceme, aby mimovládky, ktoré majú dosť času, ale majú málo peňazí, generovali hotovostné peniaze pre nadnárodnú prácu. Pokiaľ ide o centralizované financovanie, e, zjednodušenie procesov by bolo veľmi vítané. Možno by bolo dobré vytvoriť e, tretiu fázu konceptov e, prihlášok, čo by pomohlo mimovládkam, keď sa bude ešte kompletizovať prihláška. Mnohé mimovládky aj v Bruseli vyjadrili takéto obavy a počas konzultácie, skupina aktívneho občianstva v decembri 2009 žiadala zjednodušenia, ale prvý návrh eh, nariadenia zdá sa ešte nerieši zjednodušenie procesov a dobrovoľníckú prácu. My dúfame, že náš príspevok prispeje eh, k práci toto predpoludnie a radi zodpovieme otázky. Ďakujem, pán Mitchell. Naozaj ste predstavili veľa rôznych e, aplikácií nášho financovania a pripomenuli ste nám, že my z Európy nemôžeme všetko vyriešiť. Ale zapamätala som si jednu vetu, ktorú budem vždy citovať. Nemôžeme sa, pokiaľ ide o financovanie, podriadovať národným komplikáciám a z toho mi vyplýva, že aj my sme trošku spolahliví. Ďakujem veľmi pekne a tým uh, pristúpime k druhej expertke z Code 8. Pani Todd, prosím, 10 minút, nie dlhšie, pretože nemáme dostatok času. Nech sa páči. Thank you, thank you very much. Veľmi pekne ďakujeme. Pokúsim sa zostručniť svoju prednášku, aby sa každý dostal potom k slovu. Volám sa Izabela Todd, pracujem pre Holandskú katolickú organizáciu a dnes budem hovoriť v mene Concordu, je to Európska konfederácia rozvojových mimovládok. Concord reprezentuje 22 národných platformiem a 18 medzinárodných sietí, teda my viac ako 1600 rozvojových mimovládok v rámci Európskej únie. Concord eh, reflektuje politické aktivity a často eh, pripomienkuje to, čo robí Európska komisia a spoločenské organizácie. Celkový obrad je 7 miliard eur ročne v Konkorde. 25 miliónov prichádza od súkromných darcov a ostatné peniaze od štátov. Sme veľmi radi, že dnes môžeme prispieť k téme, ktorá by mala znížiť administratívnu záťaž mimovládok, ktoré pracujú v rozvojovej politike. Náš príspevok vyplýva z konzultácií a pripomienkovania, ktoré sme absolvovali v roku 2010. Naši členovia sú aktívni v oblasti, ktorá má uľahčiť trpiacim ľuďom a podporiť rozvoj. Treba zdôrazniť, že mimovládky by chceli vidieť e, skonsolidované financovanie najlepšie praktiky, aby sa používali a by sme mohli dodávať dobré programy a chceli by sme sa aj zodpovedať európskym daňovým poplatníkom, aj beneficientom. Ale mimovládky identifikujú administratívne bremená ako jedna z kľúčových prekážok ďalšieho postupu rozvoja. Sme si vedomi, že kontrolné mechanizmy parlamentu sa posilnili po Lisabonskej zmluve, ale treba nastoliť lepšiu rovnováhu medzi operatibilnosťou a zodpovednosťou a skladaním účtov. Finančné rozpočtové pravidlá by nemali zhoršovať administratívnu záťaž mimo vládok a ne, mali by skôr zlepšovať efektívnosť a finančnú prísnosť. Priveľa kontrol môže mať aj negatívny vplyv menej známe mimovládky, ktoré ešte nie sú tak dobre etablované, by dokonca mohli byť odradené od svojej práce. Nariadenie o rozpočtových pravidlách e, treba postaviť na základe efektivity a myslím si, že všetky tie, tieto princípy sú rovnako dôležité. Čo sa týka Lisabonskej zmluvy, treba nastaviť finančný rámec na rozpočtové pravidlá rozpočtu a mandát pre Európsku službu vonkajších činností treba zapracovať do celkového rámca Concord, ako mimovládka spolupracuje s dvorom auditorov a súhlasí s názorom dvora auditorov z apríla, ktoré, ktorý sa týka dôležitosti, citujem, posunúť na vyššiu úroveň skladanie účtov, efektivitu a kvalitu finančného manažmentu a delegovanie. Budúca organizačná štruktúra delegácií by nemala ohroziť efektívnosť operačného a finančného fungovania a povinnosti mimo mimovládok. Koniec citátu. Toto je ešte dôležitejšie, keď berieme do úvahy účinok, ktorý Európska únia delegovala pri spravovaní fondov pre rozvoj. A takisto, keď berieme do úvahy priame platby prostredníctvom grantov pre lokálne organizácie v rozvojových krajinách. Niekto poznamenal k nariadeniu o rozpočtových pravidlách a k implementačným pravidlám tohto nariadenia o rozpočtových pravidlách a teraz sa vyjadrím k nemu. Čo sa týka grantov, všeobecne sa verí, že existuje systém, ktorý má na, na začiatku oznámiť, že je možno získať grant a potom sa môžu ľudia o ňo uchádzať. Myslím si, že takýto systém je dobre príjmaný a dobre chápaný. V Európe organizácie však nemusia mať partnerov v rozvojových krajinách a nemusia teda mať nárok na takéto granty. Concord publikuje akčné plány, aj výročné plány, ktoré súvisia aj s geografickým rozložením činností Concordu. Concord vykonal takisto štúdiu o programoch miestnych zastupiteľstiev minulý rok v júli, kde sa hovorí aj o rozporoch v, vo finančných záležitostiach, ktoré sa pozorovali v teréne. Informácie o špecifických prioritách eh, lokálnych inštitúcií by mali byť publikované v dostatočnom predstihu. Čo sa týka spolufinancovania a príspevkov, ktoré eh, nie sú finančného rázu, Concord podporuje flexibilitu pri spolufinancovaní. Viac flexibility je podstatné, podstatným opatrením, ak Európska komisia chce podporovať všetky typy fungovania v organizácii v rozvojových krajinách aj európske organizácie, konkrétne tie organizácie, ktoré pochádzajú z nových členských štátov Európskej únie, kde je menšia kapacita e, zhromažďovania prostriedkov od súkromných darcov a organizácií. Čo sa týka realizačných období projektov, to, to by mohlo zostať tak, ako to je nastavené teraz. Čo sa týka grantov vychádzajúcich z výkonu grantu, z realizovania grantu, ak ktorý je financovaný paušálnou sumou. Pri, z pripomienkovania vyplynulo, že členovia Concordu nepodporujú paušálne financovanie pri priamých platbách. Myslím si, že súčasný systém podávania správ a hlásení by sa mal, by mal byť zachovaný a všetky náklady by mali byť e, špecifikované v týchto správach. Vo všeobecnosti e, sa pozoroval aj nedostatok takéhoto systému. Niekedy sa pri mimovládkach nepodarí, aby sa im pokryli všetky náklady. Treba zabezpečiť, aby všetky náklady mimovládok boli pokryté a aby všetci donory sa podielali na týchto finančných nákladoch e, spravodlivou mierou. Myslíme si, že keby sme začali financovať paušálne, tento jemný systém by sa narušil. Čo sa týka platieb, myslím si, že to nie je realistická možnosť pre granty pretože ak ciele e, projektu nie sú dosiahnuté, čo je niekedy subjektívne a ťažko interpretovateľné a v mekých rozvojových projektoch ťažko merateľné. Myslím si, že takto by to e, nemalo byť a mimovládna organizácia by naozaj sa mohla odradiť od ďalšej práce, pretože by bola spochybnená jej legitímnosť. Čo sa týka odporúčaní, kľúčovým je nájsť systém, ktorý by zjednodušil rozpočtové záležitosti a spravovanie rozpočtu, kedy by darca, donor neplatil za také náklady, ktoré neboli, nevznikli. Manažovanie grantov nejde, tam nejde o výpočty a čísla, ale ide skôr o náklady, o administratívne bremeno, o správy, hlásenia, ktoré treba všetky spísať a poslať. Čo sa týka pravidla neziskovosti, flexibilita už dokázala, že v praxi, napríklad čo sa týka e, Európskej služby vonkajších činností, Concord podporuje, aby sa takéto praktiky šírili na širšej miere. Čo sa týka menších grantov, Concord verí, že limit pre nízkorozpočtové granty je treba nastaviť. Nie, niekedy v praxi už bol takýto limit nastavený, ale treba zaviesť konkurencieschopnosť, aby beneficienti dostali ten najlepší možný výsledok. Čo sa týka kaskadovania, v rozvojovom svete máme zodpovednosť za realizovanie projektov a je preto spravodlivé uvoľniť restrikcie, reštrikcie grantov, ktoré nesmú byť vyplácané miestnym partnerom. Treba však určiť isté percento z celého objemu projektu, v rámci ktorého by mohli byť tieto granty vypracané. vyplacané. Niekedy totiž to nie sú oficiálni partnery, nie sú kvalifikovaní ako oficiálni a napriek tomu je ich práca vysoko relevantná pre e, úspech projektu. Komisia má finančné výkazy, ktoré sa týkajú zalohovania alebo predfinancovania. E, Concord verí, že úroky, ktoré plynú z toho, že dostane nejaká organizácia veľkú sumu vopred, by sa mali použiť na aktivity súvisiace s daným projektom. A takto by sa mali aj zohľadniť v hláseniach. Treba si uvedomiť, že beneficienti môžu dostať iba 90 grantu, niekedy iba 80 v závislosti od toho, aké generálne riaditeľstvo riadi tieto projekty. My e, za Concord by sme navrhli dve veci. Poprvé, delega- delegovanie by malo vychádzať z hodnotenia rizika, alebo treba vytvoriť istý kolektívny fond na základe výskumov, kedy sa vytvorí revolvingový fond a napríklad 5 z každého projektu by sa odložilo nabok, aby sa potom pokryli prípadné rizika v ďalšej realizácii projektu. Musím teraz skrátiť svoj príspevok a preto teraz sa krátko vyjadrím k administratívnej záťaži žiadateľov. Táto téma sa týka skôr postupov, nie celkom e, nariadení o rozpočtových pravidlách a veríme, že naše pozorovania v tejto veci sú relevantné. Myslíme, že postup žiad žiadosti sa zlepšil pre žiadateľov za posledných rokoch, za posledné roky. To isté sa týka registrácie. Myslím si, že postup tak, ako je nastavený, je dobrý ako systém. Je to systémovo v poriadku, len ho treba postupne zlepšovať. Existujú aj e, centrálne výzvy, na ktoré treba zareagovať. Žiadatelia potom majú dodatočné administratívne bremena. Concord zdôrazňuje, že treba aplikovať zjednodušené, obmedzené postupy a to by malo byť všeobecné pravidlo. Najbolavejšou vecou je príliš krátky čas medzi podaním žiadosti a dodaním ostatných náležitostí, ktoré treba k žiadosti. Podľa mňa sme vykročili tým správnym smerom a bolo veľmi ťažké využívať elektronické nástroje pre niektorých partnerov, ktorí neboli až tak doma pri práci s elektronickými nástrojmi. Uh, ale vyhliadky na elektronické podávanie žiadosti sú v podstate podporované priaznivé. Čo sa týka štandardizovaných eh, uniformných fóriem žiadosti, spolupracujeme s partnermi, ktorí veria tomuto vývoju. Čo sa týka ďalších odporúčaní organizácie Concord, vážení poslanci, vážená komisia, veríme, že ich vezmete do úvahy ešte by som sa vyjadrila k daniam. To je téma, ktorá sa stále vracia. Concord navrhuje, že DCR v oblasti ľudských práv by mali byť v súlade s nariadeniami o rozpočtových pravidlách, tak ako platí, pretože v súčasnosti si protirečia tieto dve eh, tieto dva texty. Mám k tomu veľmi dlhý, dlhé vyjadrenie, ale stačí, keď tu poviem len to, že si protirečia a to neumožňuje často aplikovať e, daň z pridanej hodnoty a treba to upraviť, pretože pri záležitostiach súvisiacich s ľudskými právami e, v januári 2010 sa isté veci už upravili, ktoré sa týkajú DPH a grantov, ale beneficienti grantov ešte stále nemôžu uplatniť isté daňové záležitosti, ktoré sú pre nich výhodné, a treba rýchle riešenie toho, tohoto nedostatku, kedy by sa zobrali, vzali do úvahy všetky kontrakty týkajúce sa grantov od roku 2007, pričom by sa nové nariadenie o rozpočtových pravidlách mohli v niektorých prípadoch aplikovať aj retroaktívne. Niečo ešte ku kurzom. Finančné nariadenie nespomína nič o riešení výmenných kurzov. V prípade EDCO príjemcovia musia používať infoeuro sadzbu pre, pre počet do euro, na euro všetkých neeurových mien. A tieto sadzby nie sú v súlade so skutočnými sadzbami, ktoré používajú banky, keď prevádzajú prostriedky z jednej krajiny do druhej. A toto vedie, i keď sú, používajú prehlásenia, vedie to k problémom, a pre účely likvidity sa používajú tieto kurzy a vedie to k veľkým rozdielom medzi tým, čo sa naozaj vynaložilo a čo sa hlási ako použité. Concord si preto myslí, že finančné nariadenie alebo jeho vykonávacie predpisy by mali obsahovať pokyny na to, ako riešiť výmenné kurzy a my odporúčame používanie skutočných aktuálnych výmenných sadzieb, teda to, čo je naozaj v použité. Potom je tu ešte otázka potreby arbitrážneho mechanizmu, ktorý by mal byť napojený na e, systém manažmentu a Concord hovorí, že by mal byť vytvorený nezávislý arbitrážny mechanizmus, ktorý by riešil rozpory vo výklade pravidiel, najmä keď tu dochádza k určitým rozporom, kontradikciám, tak aby sa zabezpečil rovnaký výklad a konzistencia vo všetkých službách a oddeleniach v Bruseli a delegácii. Takmer som skončila na záver. Teraz je tu tá otázka, že či posledná reforma mala nejaký dopad na zníženie administratívnej záťaže mimovládnych organizácií. Je jasné, že i keď sme mali niekoľko revízií finančného nariadenia v minulých rokoch, ešte stále tu ostáva veľa otázok, ktoré predstavujú veľkú administratívnu a technickú záťaž pre každodennú prácu mimovládnych organizácií. Concord zastupuje Európsku konfederáciu európskych mimovládiek, ale dovolím si hovoriť aj aj v mene našich partnerov v rozvojových krajinách, ktorí vidia, že dvere Európska komisia otvorila dvere pre priamu spoluprácu a veľmi často jednoducho to nedokážu zvládnuť, pretože tie pravidlá sú také náročné. Európsky parlament má tie možnosti aj sílu vyrieši tieto problémy počas revízie finančného nariadenia vykonávacích predpisov. Vyvzývame všetkých aktérov, komisiu, par, e, parlament, dvor auditorov a ďalších, aby posúdili správne tieto nariadenia pri revízii. Chcem pripomenúť ešte aj odporúčania, ktoré máme. Revízia finančného nariadenia a vykonávacích pravidiel, aby sa zabezpečila úmerná kontrola príjemcov grantov po druhé zabezpečiť oprávnenosť DPH, keď sa nemôže žiadať späť bez ohľadu na to, že ide o zosúladený nástroj, po tretie oprávniť použitie skutočných výmenných kurzov, vypracovať spoločný manuál pre všetkých používateľov, čiže manuál pre delegácie aj príjemcov, vytvorenie nezávislého arbitrážneho mechanizmu v prípade nesúladu, po šieste zvýšiť pravidelné školenia o tomto praktickom sprievodcomi, ako aj pre e, príjemcov grantov a ďalej si uvedomiť, že je potrebný stabilný právny rámec pre realizáciu rozpočtu na úrovni delegácií únie po zriadení e, vonkajšej služby Chcem zopakovať, že my sme ochotní spolupracovať na rozvoji plodného partnerstva s jednotlivými riaditeľstvami, službami e, komisie, ktoré budú mať na starosti zahraničnú, teda vonkajšiu službu, a to konkrétne aj z Euro Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Totova. Nebolo to 10 minút, ale bolo to naozaj troška viac. To, že ste žiadali rovnováhu medzi operatívnosťou a administratívnou záťažou a pružnosťou pre spolufinancovanie, to sa myslím týka všetkých mimovládnych organizácií. Ale teraz by sme veľmi rýchlo dali slovo profesorovi Matilovi Dúfajme, že on zvládne naozaj fínskych 10 minút. Ďakujem. Pani predsednička, dámy a páni, chcem sa poďakovať výboru pre rozpočet za toto pozvanie a za to, že tu môžem prehovoriť na tomto dôležitom vypočutí. Kráľovská spoločnosť Spojeného kráľovstva nedávno vydala správu, ktorá hovorila o vedeckom storočí a o zabezpečení našej budúcej prosperity. Správa odporúča celej Európe, aby sa veda a inovácie stali jadrom našej stratégie pre dlhodobý hospodársky rast. Hovorí o prioritizácii investícií do ľudí a o, o lepšom zosúladení z vedy so skutočnými výzvami, pred ktorými stojíme. Toto sú odporúčania, ktoré môžu podporiť všetci pracovníci vo, vede, vo výskume. Prečo je veda a inovácie také dôležité pre hospodárstvo a pre reakciu na finančnú krízu? Je na to niekoľko dôvodov. Poprvé, veda a inovácie vytvárajú nové znalosti, nové vedomosti a v znalostnej spoločnosti je tvorba znalostí to najdôležitejšie. Transformuje náš spôsob bývania, žitia, vytvára nové pochopenie a dokonca vytvára aj lepšie pracovné miesta v priemysle, umožňuje riešiť problémy spoločenského charakteru, ako aj problémy v životnom prostredí. Neznáme, nedávne oznámenie komisie Európa 2020, Európska stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, po, e, dala do popredia tri vzájomne sa posilňujúce priority. Jedno je inteligentný rast, rozvoj hospodárstva postavenom na znalostiach a inováciách. Jeden, jedna z iniciatív je Inovačná únia, ktorej cieľom je vytvoriť rámcové podmienky a prístup k financiám pre, e, pre výskum a inovácie, tak aby sa zabezpečili zabezpečilo, že inovatívne myšlienky dokážu vytvoriť lepší život, rast a pracovné miesta, celkovo blahobyt občanov. Potom je tu ďalšia takáto kľúčová iniciatíva, e, kde tiež znalosti predstavujú dôležitú súčasť. Keď hovoríme o finanč... Prečo hovoríme o finančnom nariadení v tejto súvislosti? Hovoríme o príťažlivosti európskeho výskumného priestoru a jeho hlavných E, formách implementácie rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a e, demonstračné aktivity. Komisia pracuje, ako sme počuli, na zjednodušení e, vykonávania rámcového výskumného programu. Nedávno vydala oznámenie na túto tému a rada taktiež hovoruje o tejto, rokuje tiež o tejto otázke. Komisia navrhla niekoľko zaujímavých a dôležitých nástrojov a mechanizmov na zjednodušenie, z ktorých väčšinu môžeme podporiť, sú naozaj veľmi vítané. Veda, technológia a inovácie a tieto spoločenstva všetky tvrdia, že v súčasnosti výskum, technológia a inovácie v EÚ sú financované nie tak dobré, ako je to financované na úrovni národných rozpočtov alebo iných zdrojov. Toto financovanie je pre nich menej príťažlivé, pretože je veľmi byrokratické. Toto je posolstvo, ktoré vysielajú výskumníci. Je to veľmi jasné. Financovanie EÚ nie je pre nich príťažlivé a preto treba niečo spraviť v najbližšej budúcnosti. Vedecký časopis Nature pre niekoľkými mesiacmi napísal, o niečo o histórii a pozadí tejto situácie. Nature napísal, nové finančné usmernenia EÚ z roku 2004 vyžadujú veľmi podrobné zúčtovanie, vyúčtovanie a ne, tak, aby nebol žiaden priestor pre korupciu. To bol cieľ. Ale dôsledkom toho je, že každý cent v výskumnom projekte treba zdôvodniť a vyúčtovať pred a po jeho použití. Toto vyústilo do situácie, kde e, európske financovanie a záujem o výskum prestali byť príťažlivé pre tých, ktorí by mali by mať najväčší záujem o EU e financovanie. Ide o špičkových výskumných pracovníkov z Európy a z tretich krajín, ktorí takto stratili záujem. Takže naozaj potrebujeme zjednodušenie. Zjednodušenie finančných a administratívnych ustanovení, ktoré sa týkajú európskych finančných nástrojov. Ďalšia znepokojujúca otázka je množstvo pravidiel, ktoré upravujú rôzne výskumné programy. Malo by existovať silné úsilie na zosúladenie pravidiel pre rôzne finančné systémy. Toto by malo vyústiť do všeobecných usmernení pre žiadosti, finančný manažment a účtovníctvo. Meškanie je ďalšia otázka. Tieto zdržania meškania konečných platieb stále pretrvávajú a nemali by pretrvávať, keď sa predložia všetky dokumenty a keď sa dosiahli ciele projektu. Je to veľmi bolestné pre univerzity, ako aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú zapojené do projektu. Finančné systémy Európskej e, rady pre výskum sú skutočne pozitívnym krokom správnym smerom. Je to atraktívne financovanie, ale vyžaduje si ďalšie zjednodušenie, najmä v oblasti hlásení a účtovníctva Veľmi rád som sa si vypočul komisára Levandovského a jeho predstavu o tom, aby sa e, riešila otázka predfinancovania. Minulý rok sa prišlo s novým výkladom, kde sa hovorilo, že rôzne bankové účtovy je treba na každý projekt. A v takejto situácii aj pri projektoch Európskej výskumnej rady je mnoho bolo potrebné ich mnoho pracovných hodín pre malé, na, za malé množstvo peňazí, takže táto zmena je naozaj veľmi vítaná. E, vyhlásenie e, Trust Researchers, kde je združených viac ako 12 tisíc výskumníkov, tiež hovorí, že v súčasnosti finančné nariadenia zaobchádzajú s výskumom ako keby to bol postup, ktorý je podobný postupu verejného obstarávania tovarov. A to je veľmi neuspokojivé pre výskumné organizácie a výskumníkov, dokonca aj pre Európsku komisiu. Dúfajme, že nové finančné e, nariadenia dokážeme vypracovať pre výskumné aktivity, najmä pre výskum na univerzitách. Práve teraz mnohí výskumníci sú presvedčení, že administratívna záťaž je niečo, čo zvýhodňuje našich konkurentov a ja dúfam, že v najbližšej budúcnosti sa táto situácia zmení. A dúfam, že finančné nariadenia Európskej únie budú podporovať prekvitanie vysokokvalitného výskumu v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor Matila. To bolo fínskych 10 minút, čiže menej ako 10 minút. A to nám napomáha pri dodržiavaní časového limitu. Myslím, že sme veľmi dobre pochopili, že ste sa vyslovili za zjednodušenie pravidel vo všeobecnosti, áno. A takisto hovoríte, že by sme mali zvážiť, či pre výskumnú oblasť Predovšetkým pre náš e, výskumný program máme e, stanoviť osobitné pravidlá. Myslím, že e, toto sa veľmi približuje k názoru našej spravodajkyne, ktorá vždy opakovane hovorí o tom, že tu treba podniknúť kroky, čo sa týka rozpočtového poriadku. Teraz e, kolegyne a kolegovia majú príležitosť nie k vyjadreniam, e, ale k otázkam. Pretože tu naozaj budeme dbať na to, aby sa dodržal čas. Lichtlos, Inge Kresle a potom ďakujem za veľmi zaujímavé vyjadrenia. Mám otázku na pána komisára. A to, Počuli sme, že jedným z, hlavným, z hlavných problémov je naozaj rozmanitosť ustanovení a pravidel. Čo robí komisia, aby e, ovplyvnila e, celé tie špecifické programy, ktoré e, prichádzajú pre nové finančné obdobie 2010 až 2014. Ja mám obavy, že to pôjde ako doteraz, že každý si bude robiť to, čo chce a všetci E, potom musia bojovať s tými rozpormi. Práve vo výskumnej oblasti možno exemplárne ukazovať, že e, sú tu pravidlá, ktoré sú v rozpore s tým, čo sme presadili a spoločne vybojovali v rozpočtovej oblasti. To je moja prvá otázka na pána komisára, ale myslím, že ten vplyv je dôležitý. Chceli by sme, aby sme mali jeden súbor pravidiel a to je rozpočtový poriadok a aby tento bol využívaný pre každý fond, ale aby si nie každý fond mohol vybrať tie pravidlá, ktoré chcú, ktoré chce. Takže to je prvá otázka a tu by som naozaj chcela ozajstnú odpoveď, nielen takú približnú. Potom otázka na pána Mičela, ak som vás správne pochopila, tak e, potom, čo ste predniesli, aj o tej rozmanitosti, ktorá panuje v Spojenom kráľovstve, čo sa týka eh, oprávnených eh, jednotiek, položiek, Čiže eh, v podstate my to spektrum, to využenia musíme zase znižiť, pretože všetko je povolené. Otázka je, či takéto niečo pokladáte za zmysluplné. Potom by som sa chcela poďakovať Concord za e, veľmi konkrétne podnety, ktoré e, sa pokúsime zohľadniť. Niektoré veci ešte musíme preskúmať, napríklad otázka DPH, pán komisár. Otázka DPH je veľmi dôležitou otázkou. Ja si nemyslím, že s tretími štátmi sa nám podarí niečo dosiahnuť, ale v rámci Európskej únie by malo byť možné vzdať sa DPH, pretože na toto by sme mali dosiahnuť oslobodenie od DPH. Ja sa, mňa zaujíma o to, mňa ako vy vidíte šance rozvoja tohto projektu. Ďakujem. Yeah, yeah, uh, you, Ďakujem, pán predseda. Uh, bol som veľmi rád, že ste tu spomenuli uh, um, v rámci procesu zamestnanosti e, štruktúrálnych fondov. Myslím, že treba uznať, že bolo veľmi ťažké pre menšie organizácie pristúpiť, e, mať prístup k európskemu financovaniu, ale v minulosti sme e, mali projekty, boli tu tisícky projektov, ktoré boli schválených vo Wales a E, tieto mali dopad, čo sa týka e, rozumných štandardov pri zvyšovaní HDP vo Wales. Preto sme e, sa snažili zaťahnuť najmä väčšie projekty a potom požiadať o menšie organizácie, aby tieto projekty vyberali. Takže Otázka je, či je pre nás lepšie mať väčšie projekty a e, potom, e, mať, aby sa tieto zúčastnili vo väčšom počte tých veľkých projektov, alebo či by sme skôr mali poskytovať radu menších projektov. Pán Mitchell takisto hovoril e, o doplnkovom financovaní zo strany e, tých mimovládnych organizácií a ako náročné je toto pre tie malé organizácie, ktoré, mali, majú, ktoré majú málo finančných prostriedkov. Asi by bolo dobre pozrieť sa na intervenčné sazby, či by sa k tomuto pán Mitchell mohol vyjadriť. Ďalej, nehovorilo sa ani o štátnej podpore, to je takisto veľký problém pre hlavné organizácie, zvlášť malé organizácie. Bol by som rád, keby sa pán Mitchell vyjadril k tomuto problému, aký predstavujú pravidlá o štátnych podporách pre malé organizácie. No a na záver zjednodušenie pravidel pre žiadateľov. Toto je veľký problém a my sa vo výbore pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu zameriavame na zjednodušovanie pravidel, aby sme si zjednodušili život z hľadiska auditu, ale aj inak sa chceme zamerať na zjednodušenie pravidel aj pre žiadateľov o e, tieto projekty a o tieto financie. Hovorí sa o tom veľmi často, až príliš často ale mali by sme viesť skutočnú podrobnú rozpravu s praktikmi. To sú ľudia, ktorí sa s týmito pravidlami stretávajú v praxi, aby sme vedeli, akým spôsobom v budúcnosti tieto komentáre nejakým spôsobom môžu byť zapracované. Ďakujem a e, teraz e, požiadam o odpovede. Ďakujem. Ďakujem aj za váš input, avšak množstvo z komentárov sa týka praktických záležitostí a bolo by to možné aj bez nových revolučných pravidel finančného regulu- eh, finančných regulácií. Ale ide tu o synchronizovaný, synchronizovanie sektorových pravidlách sektorálnych pravidel. Pani To, pán Matila položili otázky ohľadom toho, čo by sa dalo urobiť a čo bolo urobené. Ja nemôžem uh, hovoriť o uh, kolegiu komisie, ale ja trvám na dvoch otázkach a je o praktické usporiadanie clearance prefinancovania, tak ako to bolo identifikované ako problém, ktorý už bol zaznamenaný v parlamente a na dvore auditorom auditorov a po druhé synchronizácia a uvalenie konformity takýchto pravidel v duchu finančného, finančnej regulácie. Ale toto nie je ľahká úloha. My sme to e, preskúmali v jednej oblasti, e, na to sa zameral pán Matila a to je výskum a spolupráca vo výskume. Toto bolo dôležité s komisárkou Kagan Queen, ktorá je zodpovedná za túto oblasť a jej komunikácia bola keďže toto je špeciálna oblasť a špeciálna oblasť e, beneficientov a e, my sme venovali množstvo pozornosti a v tejto oblasti sme zaznamenali dobrú spoluprácu s pani Degen Queen v tom, ako synchronizovať pravidlá a čo je zaujímavé pre mňa, to je zaujímavé aj pre pána Richarda, vypočuť si o krízach, že to týmto je zaujímavejšia kohezná politika a to je dobré znamenie pre európske rozpočty a pre stanoviská, eh, čo je veľmi dôležité v budúcich rozprávach. Eh, Pán Nitot a Concord vyjadrila eh, sa trochu konzervatívne vzhľadom na našu vôľu robiť revolučné vylepšenia vo výkone alebo v priemernom prístupe. Concord to je definované ako klasický prístup, pričom samotné náklady e, a preto vlastne otvárame dvere, ale e, toto je o tieto e, invencie nie sú záväzné. Môžete zotrvať na klasickom režime, môžete E, zvoliť e, režim orientovaný na output. A ako ste spomenuli, spomínam si e, dlhú diskusiu o HDP, ale najprv chcem poskytnúť vlastné skúsenosti z roku 2005 o mechanizme výmených kurzov je to článok 8. Existujúce finančné e, regulácie, nariadenia e, poskytujú e, povolenie pre prijatie samotných výmenných kurzov. My sme presvedčení, že v tomto prostredí finančných trhov by to mohlo byť ešte dôležitejšie mať určité mať rozhodnutia pre pretože očakávame problémy a vo vzťahu e, oblasti eurozóny a mimo eurozóny, ale o tom teraz nebudem diskutovať. Teda nebudem diskutovať o budúcnosti eurozóny a možných vylepšení, ale samotné výmenné kurzy sú povolené aj v existujúcom finančnom e, nariadení. vo všeobecnosti môžem povedať, že teraz je to vo vašich rukách, ale návrh bol predložený. Spolupráca vo viacerých oblastiach ako v sektorálnych pravidlách, ako to bolo v prípade Degan Queen a výskumu. Ale teraz začíname tie normálne e, postupy a sú to vlastne ľudia zvolení e, ľudom a mali by sme byť pripravení do januára 2012 s novým finančným nariadením, aby sa pripravila cesta e, smerom nielen k stratégii 2020, ale mali by sme mať stabilný základ pre implementáciu ďalšej finančnej perspektívy. Ale to sú také moje veľmi stručné pripomienky k vašim komentárom na moje komentáre. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz pán Mitchell, keby ste mohli zodpovedať otázku a keď poviem stručne, tak myslím tým stručne. Dobre, ja vás preruším, ak budete opäť rečniť príliš dlho. Áno, ďakujem, ďakujem za obe otázky. Myslím, že e, z perspektívy mimo vládok najdôležitejšia je schopnosť viesť dialog, dialog, ktorý sa vníma ako dve organizácie, ktoré chcú, aby ten projekt e, fungoval. Čiže tento vzťah medzi e, e, financovateľom a aplikantom prebieha. Myslím, že treba zdôrazniť otázku inovácie. Toto je veľmi dôležité v našom sektore. V Spojenom kráľovstve momentálne európske financovanie sa využíva na rozsah pre inovácie, pre, kreavi, pre kreativitu a myslím, že toto sú záležitosti, ktoré e, sa netýkajú len nášho sektora, ale išlo aj o mechanizmy v tom zmysle, v akom sa financovanie využíva v súčasnosti. Ja súhlasím s, Bono, s pánom Bonom v tom, že dochádza k prechodu na tie veľké kontrakty a je potrebné zistiť, akým spôsobom by sa tá celková administratíva dala zjednodušiť. Ale napriek tomu je dôležité zachovať priestor pre granty spoločenstva, ktorých je v Spojenom kráľovstve veľmi málo. Tie organizácie na všeobecnej úrovni skutočnosti môžu zlepšovať situáciu tých znevýhodnených e, spoločnostiach pomocou európskych fondov a to tým sú malé organizácie. Potom je tu e, potrebné pochopiť, čo znamená štátna pomoc pre malé e, všeobecné organizácie. A ako je to pre ne dôležité sa k štátnej pomoci dostať? To znamená, že kolegovia chcú uspieť. A toto je filozofia, ktorá nás povedie k úspechu, než to, aby tí financovací chceli stále nachytať. No a potom je tu ešte posledná vec, ktorá sa týka zjednodušenia. My máme financovanie z programu Progress Európskeho sociálneho fondu a všetky tieto požiadavky na audit sa za každým odlišujú. Uvediem príklad. Doba uchovávania dokumentov po ukončení projektu je od roku 2005. Progresuje to, pri progresu je to 5 rokov po konci programu. Nebudem kde to bude 2025, ale moja organizácia ešte bude mať v tom čase nejakú povinnosť, takže ja si myslím, že keby sme toto zjednodušili, keby sa to ponechávalo 5 rokov, 7 rokov a nie 12 rokov, aby to ostalo aby to ostalo v rámci týchto časových e, limitov. Dúfam, že som e, poskytol dostatočné odpovede. Ďakujem otázky a odpovede pani Todd. Mini, mini, mini, mini, mini, mini. Ďakujem, pani predsednička. Musím na toto zareagovať. Bez toho, že by som sa dostal do defenzívy. Viete, ocenujeme veľmi dialog ktorý vedieme so službami komisie a spolupracujeme s nimi celé dlhé roky. Vieme, že je veľmi ťažké zmeniť akékoľvek pravidlo, čo len o malý kúsok v prospech beneficientov, príjimateľov. A preto sa nesnažíme tlačiť na tento bod. Nevnímame ho ako klasickú pripomienku, Snažíme sa hrať politickejšie. Na druhej strane si nemyslím, Na druhej strane si nemyslím, že toto by mohla byť báza pre ďalšiu finančnú perspektívu, ktorá sa bude znova po troch rokoch nastoľovať opätovne. Myslím si, že musíme zmeniť pravidlá pre novú finančnú perspektívu, vyhliadku, pretože vtedy bude aktívna Európska služba vonkajších činností, delegácie v členských štátoch a tak ďalej. Mnoho nových vecí, nových zmien. Bude tu nová dynamika, noví aktéry. Myslím, že by sme už mali nastoliť revolučnejšie návrhy a myslím si, že by sme mali využiť šancu, aby sme si tento dokument, ktorý máme na stolo a nedostali sme ho skôr než dnes, žiaľ, pretože bolo odoslaný iba minulý piatok. Mali by sme si ho dobre prečítať a vo vzájomnej súčinnosti ho upraviť tak, aby už v roku 2011 platil. Ďakujem za slovo aj vám za príspevok. Myslím si, že Európsky parlament chce zabezpečiť náležitú komunikáciu medzi mimovládkami komisiou a nami. Aj komisia by sa mala snažiť uľahčiť túto komunikáciu. Teraz dávam slovo kolegyni, ktorá bude e, ktorá je z výboru pre rozpočtovú kontrolu a má slovo. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať v ďalšom kole prejavov. Je veľmi dôležité, že Teraz, keď sme spolu zákonodarcovia, tak môžeme aj odborne prispievať k diskusii. Mohli by ste nám pomôcť odhaliť slabé stránky a kritické body. Vítame vaše návrhy na zlepšenia v tomto bode v ktorom sa nachádzame časovom legislatívneho podstupu. By to bolo veľmi dôležité. Pán Doherty z firmy Deloitte bude hovoriť o nariadeniach o rozpočtových pravidlách, o finančných nariadeniach. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. E, pán, pani predsednička, chcem poďakovať predračníkom aj za možnosť, že som tu dnes s vami a musím povedať, že my sa touto témou ako poradcovia zaoberáme celé roky. Spolupracujeme úzko s komisiou v oblasti auditovania a finančného manažmentu. Vykonali sme mnohé štúdie pre rozličné výbory už od roku 2006. Musím povedať, že mnohé podklady, ktoré sme pripravili, komisia a ďalší rečníci už zmienili, preto poviem len zo pár predbežných námetov a sústredím sa na záverečnú časť mojej prezentácie. Nepôjdem podrobne cez tie záležitosti, ktoré tu už odzneli. Myslím si, že je ľahko kritizovať túto tému pravidelne overovať, kontrolovať tých, ktorí majú príspevky z komunitárneho rozpočtu, alebo by chceli dostávať prostriedky z finančného rozpočtu, je celkom legitívne ich kritizovať, ale často sa poukazuje aj na slabosti a nefunkčnosti procedurálneho postupu. Myslím si, že táto rozprava a nedávne rozpravy v tomto kontexte ukázali, že sme už trochu dozreli vyrastli z plienok. Jednotliví aktéry už vedia, ako sa vyhnúť najväčším úskaliam. Sú tu aj prekážky, s ktorými sa potýka komisia. A komisia, komisie, komisári a kolegium si naozaj uvedomujú, že tento prístup k mimoriadne komplikovanej a spletitej téme rozpočtových pravidiel a finančných nariadeniach je niečím, čím sa treba hlbkovo zaoberať. Ide tu o tému administratívnej kultúry v komisii. Bývalý e, generálny riaditeľ DG rozpočet mi raz povedal, že rýchlosť reforiem po týchto mnohých rokoch e, nebola až taká veľká a on odpovedal, že ešte len 6 alebo 7 rokov fungujeme, potrebujeme najprv 20 rokov, kým by sa vôbec nejaká reforma prejavila. Myslím si, že toto dobre ilustruje potrebu zmeny administratívnej kultúry v komisii. Myslím si, že treba e, tento príliš zjednodušujúci kritika, ktorá prichádza z médií a od politikov, nie je vždy na mieste a neprichádza vždy od tohto výboru. Skôr z úrovne jednotlivých členských štátov EÚ, ktoré veľmi radi e, sa venujú jednotlivým prípadom podvodov finančných a zlej administrácie e, vydávania finančných prostriedkov. Média takisto veľmi radi fabulujú celé príbehy, v ktorých komisia hrá nepríjemnú úlohu a potom komisia je hnaná do defenzívnej pozície, prehnane defenzívnej a preto by som povedal, že by sme mali nastoliť rovnovážnejší stav. Na jednej strane sú legitímne požiadavky používateľov finančných prostriedkov z komunity, z európskej komunity, aby boli veci prehľadné. V tomto majú rolu aj médiá, aj konštruktívne rozpravy, napríklad taká ako toto vypočutie, a všetkým týmto sa prispieva k zrelosti celého systému. Čo sa týka poznámok, chcel som hovoriť o cieľoch reforiem za posledných 5 rokov. Chcel som niečo hovoriť, povedať o výsledkoch týchto reforiem a potom vám navrhnúť nejaké námety do budúcnosti. Myslím si, že bod 1 môžeme takmer preskočiť, pretože sa už o ňom hovorilo, možno stručne. Čo sa týka verejného obstarávania, komisia vo svojich návrhoch reforiem sa snažila zvýšiť limity pre, nízko, pre, pre granty s nízkymi sumami, aby sa zrýchlil proces príjmania žiadosti o takéto granty s nízkymi sumami. Čo sa týka legislatívy v oblasti verejného obstarávania, Chceli sme zvýšiť kvalitu, zvýšiť konkurencieschopnosť. Ďalej sme chceli zjednodušiť rozumným spôsobom verejné obstarávanie prostredníctvom uzatvárania kontraktov. Tento trend už je dobre zakorenený a etablovaný a všetky inštitúcie Európskej únie by mali mať z neho benefit. A napokon, čo sa týka verejného obstarávania, hovoríme o bankových zárukách, ktoré predstavujú, predstavovali v minulosti veľkú záťaž na výdavkovej strane pre jednotlivých kontrahentov. Myslím si, že zníženie finančnej kontroly v tejto veci je nežiaduce. Zjednodušenie, uzatvárenie kontraktov by bolo jednoduchým rozhodnutím. Takisto model paušálnych súm a znižovanie limitov v tomto modele nie je pre všetkých žiadateľov o granty rovnako atraktívne, ako sme si už dnes vypočuli. Je tu celková behnutie proti paušálnym vyplácaniam grantov. A teraz sa e, dotknem časových období. Beneficienti by potrebovali viac času, aby sa zoznámili s podkladmi a pripravili kvalitné žiadosti Často tomu tak nie je a administratívna záťaž je príliš vysoká a nedovoluje im dostatok času na prípravu kvalitnej žiadosti. A napokon ku grantom stále stará téma automatického predfinancovania sa takisto bude reformovať a hovoril o tom môj predrečník. Existuje aj výskumná štúdia k tejto veci. Ďalšia oblasť, ktorá z našej z nášho pohľadu e, potrebuje reformu je oblasť transparentnosti. Potrebujeme jasne vidieť, kto dostal prostriedky, kto vyhral tendre. Treba, aby sa skladali účty, treba, aby neúspešní žiadatelia vedeli, prečo boli neúspešní Celá táto oblasť potrebuje veľa zlepšení a v ostatných rokoch, kedy služby komisie vyžadovali o verejnom obstarávaní spätnú väzbu, e, nahromadila komisia hodnotné poznatky. Čím viac e, jasnosti, čím jasnejšie budú sformulované e, granty a postup udelovania grantov, tým lepšie, pretože žiadatelia budú lepšie rozumieť tomu, ako treba formulovať žiadosť. Ďalší diapozitív hovorí o transparentnosti. Máme tu predstaviteľov komisie, ktorí spomenuli systém časnej výstrahy aj pre kontrahentov, aj pre beneficientov. Je teraz dostupný systém včasnej výstrahy a slúži na ochranu aktérov. Naše vnímanie toho, čo sa dosiahlo, je nasledujúce. Myslím si, že 4 alebo 5 oblastí, ktoré sú naozaj, kde sa dosiahol hmatateľný pokrok, napredovanie, napríklad rýchlosť, ako sa spracuje žiadosť alebo prebehne celý procedurálny postup. Toto bol problém v minulosti, ale v úsilia priniesli svoje ovocia. Nie je to stále ideálne, ani to nikdy nebude, ale všimli sme si, že sa teraz žiadosti vybavujú oveľa rýchlejšie. Čo sa týka informácií pre aktérov, všeobecných informácií. Komisia teraz publikuje údaje, ktoré sú prístupné všetkým aktérom, aj parlamentu, aj členským štátom, aj externým organizáciám. A tam je jasnejšie vidno, aké finančné stanoviská um, existujú pre jednotlivých aktérov. Čo sa týka verejného obstarávania, mnohé ciele v tejto oblasti sa už dosiahli. Hovorí sa tu o kritériách, o procese, ktoré, ktorá, ktorý má dva kroky. Mnoha Mnohé granty majú jasných výťazov, komisia chce vyhlásiť jasných výťazov, ktorí by splnili všetky kritéria, ale niektoré služby si želajú vidieť iný postup. Zhromažďujú mno, e, obsiahle zložky s dátami, ale keďže stále hovoríme o hlavnej téme znižovania administratívnej záťaže, vidíme tu isté napredovanie, ale ešte máme čo robiť, aby sa táto oblasť zlepšila. A nápad predregistrovania sa a elektronické podávanie žiadostí na európskej úrovni e, nemôžeme nikoho veľmi chváliť. Služby komisie by mali pristupovať otvorenejšie k námetu centrálnej organizácie, ktorá by registrovala finančné údaje, právne údaje o prípadných žiadateľoch. Teraz poviem niečo k negatívam. Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Sú to problémy, s ktorými sa stretávajú žiadatelia pri vymáhaní už schváleného grantu. Je tu veľmi jasný dôkaz, alebo mnohé dôkazy nerovnakých interpretácií tých istých predpisov mnohí úradníci sa snažia manažovať proces náležitým spôsobom, ale ak je e, entropia priveľká, chaos priveľký a beneficient sa nemôžu dostať k schváleným peniazom, je jasné, že investícia zo strany komisie, ktorú venovala do tohto program, do, tohto, do tejto oblasti nestačí a túto tému treba ešte výraznejšie riešiť. Takže ďalšie výskumné programy, o ktorých sme tu už počuli, sú žiaduce. A teraz sa vraciam k tomu, čo som spomenul na začiatku, istá štábna kultúra alebo administratívna kultúra v organizáciách. Pripúšťame istú mieru chybovosti, úradník sa môže pomýliť, pred niekoľkými rokmi sme vypracovali dokonca štúdiu o osobnej zodpovednosti, o zosobnení chýb, ktoré by mohli nastať pre konkrétnych úradníkov. Je tu však právne riziko, že správanie sa úradníkov e, ktorí sa budú bať toho, aby urobili chybu a aby boli, im boli tieto chyby zosobnené alebo aby boli zažalovaní, tak znova sa vraciame k tomu, že treba istým spôsobom povedať, aká je tolerovateľná miera prípustného rizika, prípustnej chybovosti a treba podporiť rozpravu o tejto téme na makroúrovni, aby aj úradníci vedeli, e, či sa pohybujú na pevnej pôde, ak si želajú kvalitne pracovať a efektívne riadiť finančný manažment, aby sa snažili o 100% prácu bez chýb. Ako vidíme budúcnosť? Na strane postupov som si zvolil 5 bodov, o ktorých chcem hovoriť. Podľa mňa veľmi dobre zastupujú najväčšie problémy, s ktorými sa chceme vysporiadať. Čo sa týka chybovosti, to sme spomínali, napredovanie v tejto oblasti badať, lepšie komunikovanie, lepšie pravidlá o komunikovanie. Ďalšia odrážka, podporovanie lepšej štábnej kultúry, kde je počet finančných aktérov znižený na právne minimum. Vždy sa zlepšuje rozhodovací postup, keď je do ňoho zapojených menej ľudí, stačí toľko, koľko je nevyhnutné. Myslím si, že tejto veci sa treba venovať viac a zrychlený postup je možné týmto spôsobom dosiahnuť konzistentná interpretácia tých istých pravidiel, to znamená vydanie usmernení k tomu, ako sa majú pravidla vykladať, je ďalšou témou. Je tu istý tlak na to, aby sa tieto veci zrealizovali. A napokon, podrobne sme si vypočuli pred niekoľkými týždňami výsledky výskumnej štúdie. Koncepcia tolerovateľnej chyby, ktorú táto výskumná štúdia zaviedla a o ktorej iste budeme ešte počuť, je jedna vec a zabránenie chybe je ďalšia vec, alebo zabránenie tomu, aby sa chyba nešírila ďalej do systému, je možno lepšie ako trestanie tých ľudí, ktorí chybu spôsobili. Možno týmto spôsobom sa treba vydať. A pri, prichádzam k poslednému diapozitívu, ktorý hovorí o úzkom zameraní sa na realizáciu finančných záležitostí, nariadenie o rozpočtových pravidlách článku 27.3 uvádza, že všetky aktivity v rámci komisie by mali byť v rámci jasných a objektívnych pravidel, ktoré sú merateľné. Mali by tu byť indikátory výkonnosti, ktoré je možné zmerať, ktorým je možné zmerať výkonnosť a plnenie. Myslím si, že takéto snahy treba len pochváliť a zatiaľ v štábnej kultúre komisie sú prítomné len do istej miere, sú prítomné v istom duchu e, nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ďalej sú isté črty, ktoré by mali dobré finančné opatrenia splňať. Mala by tu existovať istá kultúra ročného plánovania v rámci e, generálnych riaditeľstiev a potom by sa malo hlásiť, ako sa splnili plány to si myslím, že je zrelý prístup, rozumný prístup a takéto niečo ešte sa nedosiahlo v celoplošnom meradle. V rámci strategického plánovania a vyhodnocovania tohto plánovania by bolo žiaduce prehlbiť takýto prístup v komisii a myslíme si, že by to naozaj bolo veľmi prínosné, že by to zvýšilo e, transparentnosť a vedomosť o tom, kde sú alokované zdroje a vyhodnocovanie toho, či sú alokované náležite. Následne by inštitúcie mohli plánovať efektívnejšie nielen na ročnej báze, ale aj v rámci viacročného finančného rámca, kde by sa naplánovali aktivity aj ich obsah a komisia potom by mohla vydávať isté usmernenia a iné inštitúcie a rozpočtové ustanovizne by prijímali rozhodnutia vychádzajúce z faktov a nie len z úsilí. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, do la parola adesso. Ďakujem a dávam slovo pánovi Dominikovi De Martinovi, ktorý je právnik a ktorý bude hovoriť o povinnostiach členských štátoch pri plnení rozpočtu s ohľadom na člo- nový článok 317 mluví o fungovaní EÚ. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za, ten, za túto významnú úlohu a pozvanie do vášho výboru. Keďže je času málo, Nebudem hovoriť o úvodných ustanoveniach, ktoré sú uvedené v mojom texte. To sa týka, tie sa týkajú sociálno-politických aspektov, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a s niektorými normami, ktoré sa ďalej odvíjajú od Lisabonskej zmluvy. Keď sa pozrieme na článok 317 e, Lisabonskej zmluvy a povinnosti členských štátov, tak myslím, že by sme mali používať logické kritérium integrácie a nemali by sme sa zaoberať e, písmom, literou. Treba sa zamerať na obsah tejto normy a obsah ďalších noriem, ktoré predstavujú rámec Lisabonskej zmluvy. A vidíme, že každý členský štát má povinnosť poskytovať správnu náležitú spoluprácu komisii, aby sa mohol riadne vykonávať rozpočet EÚ. Tento článok Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že členské štáty spolupracujú na plnení rozpočtu a že je to zodpovednosť aj zo strany komisie využívať tieto zdroje na základe pravidiel dobrého hospodárenia a ďalších pravidiel. Z toho vyplýva, že správna spolupráca si vyžaduje meranie na základe prvkov v rozpočte, ako aj na základe kontrol a plnenia rozpočtu ako takého. Článok 317 zmluvy hovorí, že všetky príjmy a výdavky Európskej únie majú byť vypracované v odhadoch na každý finančný rok. A to je aj v duchu viacročného finančného rámca. Tento článok tiež hovorí, že v rozpočte výdavky a príjmy majú byť vyvážené. Zavádza sa tu zásada, že všetky vlastné zdroje Európskej únie musia byť využiteľné v priebehu finančného roku a musia byť k dispozícii e, pre členské štáty v rámci spolupráce medzi komisiou a členskými štátmi. Táto spolupráca predstavuje taký prevádzkový dôležitý referenčný bod pre komisiu. A, ak, a keď ide o prijatie množstva peňazí postrebných pre dosiahnutie cieľa a zároveň zaručuje realizáciu rozpočtu v súlade s odhadmi Takže vidíme potrebu zaručiť prepojenie medzi tým, čo členské štáty robia v kontexte rozpočtu a tým, čo sú ciele Európskej únie. A tieto odhady musia byť v súlade s výkonom, s realizáciou. To znamená, že máte preventívny prístup a členské štáty musia mať e, správne údaje, aby bol rozpočet riadne zostavený. A potom je to otázka disciplinárnych právomocí. Keď hovoríme o realizácii rozpočtu, tak musia existovať aj primerané rozpočtové pravidlá pre rozpočtovú disciplínu. A fondy, prostriedky treba použiť spôsobom, ako je ustanovené v rozpočte, keď sa vypracoval. Toto je tá základná povinnosť členských štátov. Členské štáty majú teda pomôcť pri zostavovaní rozpočtu tým, že poskytnú správne informácie a to umožní komisii vypracovať odhady a potom, keď dojde ku skutočnému vyplácaniu dotácií a grantov, tak tieto musia splňať a dosahovať ciele Európskej únie. Potom je tu ďalšia povinnosť členských štátov a to je zaručiť čerpanie rozpočtu, vykonávanie rozpočtu v súlade s riadnym finančným hospodárstvom ustanoveným vo finančnom nariadení a peniaze sa musia vynakladať v súlade s príslušnou rozpočtovou kapitolou a jej cieľmi. Z toho vyplýva aj prezentácia skutočných potrieb členských štátov a regiónov a akcií rozpočtu. Potreby členských štátov musia byť základom pridelovania finančných prostriedkov. Okrem toho podľa článku 317 je potrebné, aby členské štáty plnili svoje povinnosti informovať o plnení rozpočtu a to súvisí aj s článkom 322 zmluvy, v ktorom sa hovorí o hospodárskej politike. Opatrenia prijaté členským štátom môžu mať aj charakter e, viacstranného dohľadu. Ak by totiž komisia si myslela, že ekonomické opatrenia jednotlivých členských štátov sú nevhodné, môže upozorniť daný členský štát na túto skutočnosť a má aj možnosť zverejniť tieto doporučenia. V takomto prípade sa príjmú aj opatrenia na úrovni viacstranného dohľadu. Je teda o úpravu, ktorá je zameraná na to, aby na úrovni EÚ aj členských štátov bolo, bol zaistený maximálny rešpekt, maximálne rešpektovanie povinností určených v rámci spolupráci, tak ako je to zakotvené v článku 317 zmluvy. Toto všeobecne súvisí s každoročným plnením rozpočtu a splnením e, predpokladaného viacročného finančného plánu. Je potrebné bojovať proti podvodom, a v člán, podľa článku 310 zmluvy e, máme tam jasne zakotvené, tak ako aj v článku 325, že treba bojovať proti podvodom v súvislosti s fina- verejným financovaním. Je potrebné hájiť správnosť plnenia rozpočtu a využívania finančných prostriedkov na úrovni plnenia rozpočtu členskými štátmi. Je treba zabezpečiť spoluprácu členských štátov, aby sme dosiahli pozitívne výsledky v boji proti podvodom na úrovni EÚ. Treba tiež poznamenať, že nezávisle na analýze a skúmaní správnosti či nesprávnosti využívania finančných prostriedkov. Povedzme napríklad, máme tu nejasné poskytovanie informácií o plnení určitej časti rozpočtu. Tak tu je treba všetky možné informácie, ktoré majú špekulatívny charakter alebo nedostatočné informácie. Toto všetko treba chápať ako kolektívny záujem a, a je potrebné, aby všetky finančné prostriedky boli využívané v spoločnom záujme všetkých občanov EÚ. Zmluva kladie na rovnakú opatrenia v členských štátoch, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov v boji proti snahám o podvody. To znamená, že je to na rovnakej úrovni ako opatrenia, ktoré mali prijať členské štáty na to, aby sa zabránilo podvodom pri čerpaní a využívaní európskych finančných prostriedkov, tak aby sa nepoškodzovali finančné záujmy únie. To znamená, že členské štáty podliehajú právnym predpisom, ktoré vyžadujú spoluprácu s komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov e, únie. E, a je potrebné, aby príslušné vnútroštátne orgány úzko spolupracovali s Európskou komisiou a takto bránili pokusom o podvody a aby boli finančné prostriedky spoločenstva využívané na ciele, ktoré sú uvedené pri povolovaní uvoľňovania týchto finančných prostriedkov. To znamená, že na základe článku 317 zmluvy môžeme povedať, že členské štáty majú úlohu a zodpovednosť, ktorá je oveľa širšia, než je všeobecná e, spolupráca. Môžeme teda povedať, že je to jasne stanovené a zakotvené v právnej norme. Článok 317 hovorí aj o spolupráci a hovorí sa tu aj o hypotéze zodpovednosti jednotlivých strán v prípade, ak by došlo k neplneniu právneho predpisu a z toho vyplýva, že povinnosť kontroly a preskúmania účtovníctva je povinnosťou členských štátov v rámci plnenia rozpočtu a uvádzajú sa tu spôsoby, akými sa má rozpočet plniť a ako sa majú vypracovať eh, jednotlivé rozpočty a eh, pravidla kontroly. Je jasné, že individuálne jednotlivé povinnosti, zodpovednosti sú previazané. Je tu spolupráca medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. A to znamená, že tu existuje nejaká forma sebaochrany, pri plnení rozpočtu zo strany komisie, ak by došlo k sporu v súvislosti s informáciami poskytovanými členskými štátmi a pocitom, že tieto informácie nezodpovedajú skutočným potrebám či požiadavkom. Existuje tu teda určitá automatická ochrana, sebaochrana komisie ktorá je zameraná napríklad na prevody prostriedkov z jednej kapitoly do druhej alebo z jedného pod oddielu do druhého. Okrem toho je tu aj možnosť zisťovať a reagovať na neplnenie kritérií s členskými štátmi, pokiaľ ide o spoluprácu. V prípade, keď komisia žiada nejaké vysvetlenie, alebo keď komisia uverejňuje niektoré svoje odporúčania, ak by členský štát i naďalej neplnil normy, alebo keby člen, vysvetlenie členského štátu adresované komisii nebolo priateľné, prípustné, oprávnené, tak potom by Európska komisia mala právo začať konanie o porušení zmluvy. O porušení zmluv. A v prvej fáze sporu má komisia možnosť v prípade, že členský štát neplní zmluvu formálne alebo výrazným spôsobom, to znamená, že v tomto prípade by členský štát neplnil článok 317 zmluvy, tak potom Európska komisia môže prijať nejakú sankciu alebo iné opatrenie v rámci svojich kompetencií. Tak toto je záver, ku ktorému môžeme dospieť po preštudovaní článku 317, ktorý netreba chápať ako nejaké doslovné kritérium, ale treba ho chápať a uplatňovať v rámci kontextu celej zmluvy. Ďakujem za pozornosť. Grazie avvocato Di Martino per il suo contributo. Adesso do la parola all'altro relatore, il vicepresidente. Váš, ďakujem avvocato za váš príspevok a teraz odovzdám slovo ďalšiemu členovi nášho panelu a to je pán Norbert Hauser, podpredseda Nemeckého účtovného dvora, ktorý bude hovoriť o e, vyhlásení o vierohodnosti vo federálnych e, e, systémoch v kontexte spoločného riadenia s ohľadom na článok 53b nariadenia rozpočtových pravidiel EÚ. Ďakujem. Dúfam, že sa nám podarí e, predložiť aj niektoré nové, aj staré myšlienky. Mohli by sme začať tak, že povieme Európa, máme problém. Už od roku 1994 e, vás prekvapuje a neskôr vás možno neprekvapujeme e, vyhláseniami o obmedzenej zodpovednosti. Každoročne dostávate správy, že prostriedky najmä v štrukturálnych fondoch sa riadne nevynakladajú. Európsky dvor auditorov vám hovorí, že majú 11-percentnú chybnú kvotu. To vás môže znepokojiť ako poslancov. Dúfam, že to znepokojuje aj komisiu. A toto v konečnom dôsledku znepokojuje aj daňových poplatníkov, ktorí vlastne e, majú zabezpečovať tieto financie. No a potom si kladieme otázku, čo sa robí, aby sa to aby sa to zmenilo. Nerobí sa nič, vôbec nič. Každý rok dostanete len osvedčenie, že to nefunguje. Chybové sadzby sú stále vysoké s drobnými odchýlkami, ale v konečnom dôsledku sa nedieje vôbec nič. No a potom niekoho niečo napadne a zavedie sa každoročný súhrn. Čiže vezmeme si tie veci, ktoré v tých sektorálnych, na, e, v sektorálnych e, predpisoch bolo uvedené a potom sa to všetko zhrnie a pozrieme sa na to, čo máme pred sebou a to nám pomôže ďalej. Vo federálnom štáte, ako je Spolková republika Nemecko, to vyzerá tak, že krajiny 60 spolkových, 16 spolkových krajín uh, to tieto informácie poskytnú a niekto ich potom zhrnie a pošle ich do, Euró- do Bruselu. Ale my sme zvážili ako finančná kontrola, aký to má zmysel. Má to výhodu, má to pridanú hodnotu a dospeli sme k výsledku, že to nemá pridanú hodnotu a nemá to žiadnu výhodu. Už len keď zvážite, na aký rozpočtový rok sa ten ročný súhrn vzťahuje a na ktorý rozpočtový e, rok sa vzťahuje e, vyjadrenie o e, zodpovednosti Európskeho súdneho dvora e, sa vzťahuje na rok N-1. E, každoročný súhrn sa e, vzťahuje na rok N-2. Čiže ak v roku 2010 dostanete vyhlásenie o um, zodpovednosti, tak sa to ťahuje na rok 2009, ale uh, ročný súhrn sa vzťahuje na rok 2008. Keď sa pozriete do oblasti polnohospodárstva, tak zistíte, že tu máte medzeru e, približne 1,5 mesiaca, pretože ten každoročný súhrn pri polnohospodárskych fondov E, plynie do 15. oktobra každého roku a potom tu máte medzeru od 15. oktobra do 31. decembra, čiže ani tu nemáte prekrývanie toho, čo odozdá Európsky súdny dvor a čo by vám mohlo ďalej byť nápomocné. Rakúsky súdny dvor to takisto preskúmal a dospel k rovnakému výsledku ako my. Vy ste zadali IP e, posudok a aj výskumný inštitút dospel k záveru, že ročný súhr nemá žiadnu pridanú hodnotu. Ďalej sa zvážilo e, odovzdávanie národných vyhlásení z jednotlivých členských štátov. Sú tu ešte národné vyhlásenia, ale tieto národné vyhlásenia nie sú e, vlastne navzájom porovnateľné, čiže e, toto vám takisto nepomôže dospieť k výsledkom, pretože to, čo potrebujete vedieť, a k tomu sa ešte onedlho vrátim, vy potrebujete vedieť, kde vznikli tie chyby a prečo vznikli tie chyby, prečo došlo k týmto chybám. A táto analýza chýb vám doteraz nebola predložená a zatiaľ ju ani nikto nevykonal. Čiže národné vyhlásenie, či nám to pomôže ďalej. Dostali sme národné vyhlásenie z jednotlivých krajín a zistujeme, že tieto nie sú medzi sebou porovnateľné, nie sú komparabilné. Ani v takom prípade vám takéto národné vyhlásenie nepomôže. Ak chcete národné vyhlásenie z členských štátov, musíte na to mať jednotla, jednoznačný zákonný e, základ, legislatívny základ, ktorý musí byť porovnateľný. To znamená, že vy, teda komisia, musí stanoviť, čo v týchto národných e, vyhláseniach musí byť vysvetlené, ako to musí byť vybudované, štrukturované, aby každý členský štát odpovedal na tie isté otázky, ktoré vy potom môžete porovnávať teda výsledky týchto národných vyhlásení a potom zistíte, že takto to môže vyzerať. Vy ste tento problém už načrtli a mali by ste uvažovať aj o tom, čo to celé vlastne stojí, čo stojí takáto kontrola a či je to v tom správnom pomere. No a potom je tu diskusia, kto by takéto niečo skúmal. Externá finančná kontrola. Samozrejme, vonkajšia finančná kontrola by mala plniť túto úlohu a je pripravená takéto e, vyhlásenia skúmať. Jediné, čo treba zabezpečiť, je, že externá finančná kontrola nesmie sa stať súčasťou procesu, čiže nesmie splňať exekutívne úvahy. V takom prípade nezávislosť externej finančnej kontroly už nie je zabezpečená a na základe toho e, nedostanete tie objektívne výsledky, e, ako keď je finančná kontrola minou exekutívneho procesu. takže musí to byť mimo toho výkonného procesu. Ešte raz sa vrátim k vyhláseniu o spolahlivosti Európskeho e, dvora auditorov Treaty of the Function of EU. V článku 287 sa neuvádza, ako takáto, aké takéto vyhlásenie o spolahlivosti má vyzerať len, že sa každoročne musí predkladať. Ak ste nespokojní s týmto vyhlásením a ja som si vypočul množstvo kritiky a vyjadrenia nespokojnosti aj tu, v tejto miestnosti, tak musíte na tom niečo zmeniť. Máte možnosť podnikať iniciatívy a e, napredovať v tejto otázke a povedať konkrétne, čo treba zmeniť. Dnes e, máme e, vyhlásenie o spolahlivosti o všetkom. Poviem to na rovinu. Olivovníky v Grécku sa porovnávajú s olivovníkmi vo Fínsku Ehm, tam asi žiadne nerastú, ale tá chybovosť je rovnaká a porovnáva sa v rámci celej Európskej únie, ako programy pracovného trhu prebiehajú na severe aj na juhu. Ale to nefunguje. Potrebujete výsledky na členský štát. Musíte vedieť, aké, akú chybovosť máme, pri akom fonde, v akom členskom štáte. A musíte takisto vedieť, na čom, teda v čom ten problém spočíva. A tieto výsledky dnes nedostanete. Európsky dvor auditorov vám povie, že na to nemá dostatok personálu, na to nemá dostatok auditorov, tak treba zabezpečiť, aby dostal Európsky súdny dvor, nie, Európsky dvor auditorov dostatok auditorov, čiže vyhlásenia o spolahlivosti na krajinu, na štrukturálny fond, aby ste mohli vykonať analýzu, na čom spočívajú alebo z čoho vychádzajú tieto chyby a potom sa môžete pustiť do odstraňovania týchto chýb. Komisia predložila, akým spôsobom by článok e, e, 53a rozpočtového poriadku mal v budúcnosti vyzerať a tu mám niekoľko otázok, pretože e, ma to trochu znepokojuje, keď to čítam, lebo tomu celkom nerozumiem. V článku 30, v článku 53 odsek 3 sa hovorí o bodies and creditors a v odseku C sa uvádza shall be subject to an independent external audit. Bude predmetom nezávislého auditu. No a tu sa nastoluje otázka, znamená to, že tieto jednotky podliehajú e, skúmaniu. Znamená to, že musia byť preskúmané, znamená to, že musia byť raz do roka skúmané, alebo pravidelne musia byť skúmané, alebo nepravidelne musia byť preverované. Kto ich preveruje? Kto je ten audit body functioning independent, of, independent of the credited body? 53a odsek C. Kto je ten, ktorý vykonáva ten external audit? Aj tu článok 35a nedáva žiadnu odpoveď. Potom 53a, 5d. Koho si tu predstavujete? Koho si predstavuje komisia? Eh, bol by som rád, keby sme si to trošku ujasnili a aby som svoj stručný príspevok ukončil. Ešte raz požiadavka, zabezpečte, aby eh, existovala analýza chybo, chýb, aby sa zistilo, kde vznikajú tie chyby a kto ich robí. A keď budeme mať tieto výsledky pred sebou, tak bude možné vyhnúť sa chybám presne tak, ako to navrhovali a požadovali predrečníci. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Hauser. E, teraz by som chcel otvoriť diskusiu. Pani Gresle. Ďakujem, áno. Tá druhá časť bola veľmi zaujímavá. Ďakujem veľmi pekne za vaše úsilie, aj dôkaz, že v rámci desiatich minút môžete toho veľa povedať. Ja mám niekoľko otázok. To, čo nás e, trochu znepokojuje, je e, ten právny zlom členských štátov. To sme videli na gréckom príklade. Problém, ktorý máme s Gréckom, e, to už rozpočtová kontrola vždy dávno vedela, to bola len špička ľadovca. Čiže keď sú problémy vo finančnej kontrole, tak si viete predstaviť, ako to vyzerá v zvyšnej časti. Komisia podlieha komplexnému vzťahu už to bolo veľmi pekne popísané s tou verejnou oblasťou, kde sa Európska únia pohybuje s iniciatívami. Otázka je, my musíme iniciatívu primeť k tomu, aby ten právny zlom členských štátov automaticky sledovala bez toho, aby, do, aby vopred diskutovala o tom, či to robí alebo nie. nemožno ľuďom, ľuďom e, ľudí robiť odvážnejších, než sú. Naša otázka je, ako môžeme komisiu e, primeť, e, aby sledovala, aby sa zamerala na právny zlom tých členských štátov. A ten, ktorý je silnejší, alebo ten, ktorý poskytuje najviac peňazí, tak vlastne zakročí a tak to teraz robí Nemecko. A to sú také body, keď budeme tak postupovať ako doteraz, tak nepotrebujem e, lepší rozpočtový poriadok s podrobnými e, predpismi, ak aj tak nebude nikto uplatňovať. Čiže čo urobíme správnym zlomom členských štátov? Komisia e, poukázala, teda bolo poukázané na nejasnosť toho, čo e, povedala komisia. Ide o tolerovateľné riziko. Neskôr som to chcela povedať aj komisárovi Levendovskému. To nie je pravda, že keď sa veľa vecí zmení, tak to bude automaticky lepšie, pretože veľa vecí je nejasných, predovšetkým čo sa týka článku 53. Tu mám množstvo otázok, ktoré už položil pán podpredseda ale bolo by dobré, aby sme dospeli k jasnosti aj v otázke tolerovateľného rizika, pretože článok 28, ktorý bol predložený, ten je pravdu povediac nepoužiteľný, ten je veľmi vágný a nepresný, ten nás vôbec nič e, neprináša, to je horúci zemia, ktorý si, odapre, ktorý si prehadzujeme a takto som si to pravdu povediac nepredstavovala. A to nemá zmysel. Potom otázka ku kvalite e, s, e, dvorov auditorov. Tu by som sa chcela talianského expertu opýtať, ktorý sa zaoberal zmluvou. Čo sa týka externej finančnej kontroly, tak e, máme tu veľký spor. Mám na mysli gréckých e, kolegov, ktorí neboli e, doteraz nezávislí, ale podliehali ministerstvu financií. E, ešte než externú finančnú kontrolu tohto postupu zabudujeme, ako aj rešpekt nezávislosti, musíme sa ubezpečiť, že si tým pomôžeme. Takže treba vyvíjať nátlak na e, Medzinárodný dvor auditorov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka komisie, nech sa páči, ak máte pripomienku, pán Joan Jean, generálny riaditeľ, pán, pani Gressler na vás položila otázku. Vám položila otázku, chcete zareagovať? Ďakujem za slovo, pán predseda. Čo sa týka otázky pani Gresle a prípustnej miere chybovosti. Myslím si, že sme pripravili predbežný návrh reformy ehm, nariadenia o rozpočtových pravidlách a myslím si, že z časti práve toto naše úsilie vrha svetlo na to, o čom sme hovorili v súvislosti s článkom 28b. Chcel by som k tomu povedať zo pár pripomienok. Poprvé, právo urobiť chybu. Myslím si, že v tomto prípade treba vychádzať z toho, že sa to vypočítava na ročnom princípe. Mnohé programy sú viacročné a sú mnohé prípady, že chyby, ktoré sa zistili v roku N, sa opravili v roku N plus 1 alebo N plus 2, takže prípustná miera chybovosti alebo miera chybovosti konkrétneho programu je zvyčajne oveľa nižšia v porovnaní s mierou chybovosti, ktorá bola identifikovaná za každý daný rok. Po druhé, reagujem na to, čo povedal pán Hauser. K tomu toľko, že za ostatných 5 rokov, čo sa týka spravovania veci členskými štátmi, prípustná miera chybovosti nad 5 sa znížila o takmer 60 v niektorých prípadoch. To znamená, že úsilia tu sú a výsledky máme tiež. Po tretie, po tretie Opäť hovoríme o prípustnej miere chybovosti. Ako komisia povedala pred pár minutami, nie je spokojná s súčasnou mierou chybovosti. V kontexte návrhov komisie sa dúfa, že úsilia povedú k lepšej kontrole a k znižovaniu chybovosti. Urobíme, čo môžeme, aby sme znížili počet chýb Hovoríme toľko, že sú situácie, kedy marginálne okrajové náklady na dohľad tak narastú a stanú sa takými zaťažujúcimi, že sú vyššie ako úspory, ktoré by sa dosiahli zo znižovania chybovosti. To je problém pri manažovaní verejných financií a peňazí daňových poplatníkov. Treba vedieť, či je nastolená rovnováha medzi posadnutosťou neustálej kontroly výdavkov a znižovaním chybovosti. Musíme totiž brať do úvahy aj koľko stojí kontrola takejto chybovosti. Myslím si, že takto by som zareagoval na to, čo povedala pani Gresla. Opravil by som faktickú chybu v prezentácii pána Hausera. On sa vyjadril, že v štrukturálnych fondoch je ročný súhrn už prezentovaný. To nie je pravda. Od 1. februára ročný súhrn za predchádzajúci rok je povinnou súčasťou, čiže je to rok N-1. Ročný súhrn je 1. februára zahrnutý do dokumentu, príslušného dokumentu. Čo sa týka nášho návrhu, žiadame o výročnú, výročné vyhlásenie manažmentu, niečo ako vyhlásenie o spolahlivosti alebo vierohodnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré títo manažéri, tento manažment riadi. Takýto ročný súhrn vyhlásenie by malo byť podpísané a malo by mať istú vierohodnosť, istý kredit v členských štátoch. Samozrejme, treba ho podporiť na celopolitickej, celoštátnej politickej úrovni, mala by byť politická rozprava k veciam vierohodnosti a spolahlivosti spravovania finančných prostriedkov, ale čo sa týka manažérov Vyhlásenie o spolahlivosti či vierohodnosti by malo byť podpísané menovite a malo byť pripojené k ročnému súhrnu. Aj ročný súhrn by mal byť istým spôsobom pertraktovaný na politickej úrovni a podporený. Ale nie je to nič, čo súvisí s nariadením o rozpočtových pravidlách. Teraz má slovo pán Di Martino. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Problémom je toto. Vzniká potreba interpretovať interpretácie podrobností článku 317, pretože tu je opravný prostriedok, ak treba interpretovať obsah tohto článku nie v duchu, nie podľa litery zákona, ale v duchu zákona na základe predpokladu, že komisia je zodpovedná za realizáciu rozpočtu Ale komisia sa nemôže spoliehať, môže sa spoliehať na úzku spoluprácu s členskými štátmi, ale podľa ustanovení tohto článku nie je podrobne ustanovené a zakotvené, ako komisia spolupracuje s členskými štátmi. Toto treba rozpracovať. Ak sa pozrieme na jednotlivé opatrenia a ich vzájomné súvislosti, napríklad článok 310, pozrieme sa na spôsob, akým komisia môže konať v súčinnosti s členskými štátmi Myslím si, že tu je spomenutý len všeobecný rešpekt princípu dobrého finančného hospodárenia. Jednoducho tieto široko koncipované články umožňujú široký výklad a keď členský štát nekoná, je nečinný, nie je jasné, čo sa dá urobiť. Máme však právny štát a keď sa poruší nejaký, nejaká povinnosť malo by to viesť k istému výsledku, napríklad k sankcii. Mm, ak nejaký členský štát niečo poruší, mala by sa dať nastoliť sankcia za nečinnosť, za pasivitu, ale v zmluve je jasne povedané, že takýto štát treba ako si dostať do rozpakov alebo zahambiť, ale konkrétne právomoci Európskej únie nie sú sformulované. Samozrejme, že sa ten štát dostane do istých rozpakov, ale zároveň na druhej strane tu máme suverenitu jednotlivých členských štátov EÚ v rozličných oblastiach, ale keď štát neplní, čo slúbil podľa istého kódexu, podľa istého sľubu, ja mám pocit, že je nevyhnutné upraviť podrobnejšou legislatívou to, ako treba konať. Treba mať právomoci na celoeurópskej úrovni, nie, celoeurópskej úrovni nielen kontrolovať, čo robia jednotlivé štáty, nielen robiť inspek, inšpekciu, ale aj udeľovať sankcie. Nemám na, starost, nemám na mysli audit ako taký, skôr si myslím, že to národné štáty by si mali robiť sami audit, ale európska úroveň by mala dostať ďalšie právomoci, ktoré by istým spôsobom umožnili overiť plnenie alebo neplnenie zmluv členskými štátmi Ďakujem za slovo. A ja ďakujem za váš príspevok. E, iba rýchlo by som si dovolil vstúpiť do rozpravy. Nechápem tú rozpravu o prípustnej miere chybovosti. Už to je prijaté? Akceptovali sme nejaké konkrétne číslo? Alebo si myslíme iba, že je užitočné mať istú sformulovanú prípustnú mieru chybovosti, alebo musíme si preštudovať, o čo vlastne ide, aké chyby sa robia, lebo inak si myslím, že táto rozprava je zbytočná. Buď máme istú akceptovateľnú, torelovateľnú, prípustnú, akokoľvek to nazveme, mieru chybovosti a potom ideme ďalej a pripúšťame takéto chyby, alebo ideme skúmať, aké chyby sa robia, prečo sa robia a nebudeme len odfajkovávať, že číslo sedí. Slovo má pán Haus. Hauser. Chcel by som reagovať na niektoré body. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade to, čo povedala komisia k N-1 alebo k N-2. Je pravda, že dokumenty ktoré sa predložia 15. februára, znamenajú N-1, ale kontroly, ktoré sú ustanovené v tomto dokumente, hovoria o výsledkoch kontroly N-2. A to je ten zlom, to je to, čo ste dostali od, eh, od dvora auditorov k vyhláseniu vieruhodnosti a tým, čo je eh, tom hodnotení. Pokiaľ ide o to riziko, tolerovateľné riziko, to je naozaj politické rozhodnutie, síce čo akceptujem, čo neakceptujem, kde si už myslím, že to verejnosť už neznesie, alebo kde povie verejnosť, no také sa môže stať, ale to nerieši korene. Nevieme, kde sa stala chyba, prečo sa stala. Až keď toto budeme vedieť, tak potom máme pevný základ preto, aby sme mohli hovoriť o tom, aké riziko je tolerovateľné. Keď nepoznáme dôvody, nemôžeme ani povedať, že riziko je tolerovateľné. Môžeme povedať, čo 1 milión, 1 milión, 2 milióny, 3 milióny, ale pri to môžeme ešte zniesť, ale miliarda to už je kritické. Pokiaľ ide o porušenia práva e, v členských štátoch, a čo robí externá finančná kontrola? Koná externá finančná kontrola aj vtedy v úvodzovkách, keď by došlo o vyjadr- e, keby konala proti záujmom vlastného štátu, je externá kontrola vždy pripravená e, zistiť aj porušenia vo vlastnom štáte porušenia práva dokážete riešiť len vtedy, keď máte automatický sankčný systém. Keď sa spýtate podvodníka, aký trest by chcel dostať, alebo či možno žiaden, tak určite sa nepostarate o to, že z tohto podvodníka raz bude e, čestný človek. A takto isto platí aj na členské štáty. Ak sa vám toto nepodarí, môžeme na to zabudnúť. Pokiaľ ide o účtovné dvory, o kontrolné úrody, tak existujú v zoologických záhradách aj alfa zvieratá. A ja som hovoril, že keď máte národné vyhlásenie a to by sa malo preskúmať, tak potom musíte mať záväzné normy. Musí byť jasné, kto prešetruje a na aké otázky treba odpovedať a síce ešte stále neviete, že týmto sme, e, nemôžete povedať, že takto sme to zabezpečili, takto máme istotu, že v členskom štáte, keď je pozitívne vyhlásenie, že, toto pozit, že tento členský štát nemá žiadnu chybu. A znovu sme pri sankciách. Keď komisia, a to potom bude robiť a bude to musieť robiť, bude musieť robiť námatkové kontroly a tam zistí, že toto národné vyhlásenie a príslušné vyhlásenie externej kontroly je falošné, musí existovať automatický sankčný systém a ten musí byť poriadne bolestivý, natoľko bolestivý, aby si členský štát trikrát uvedomil a trikrát rozmyslel, či pripustí takéto chyby u seba doma alebo nie. Ale už existuje určitá nálepka, náplasť pre členské štáty. V tom momente, ako členský štát dojde sám na chybu, a v primeranom čase túto chybu odstráni, tak nestráca žiadne prostriedky, môže si ich ponechať. A myslím si, že preto je už aj dneska možné hľadať chyby, analyzovať chyby bez toho, aby sme v úvodzovkách urobili bobo vlastnému členskému štátu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A do diskusie sa prihlásil pán Bostok. Generálny riaditeľ teraz os- uviedol viacročný korekčný mechanizmus a uvedol, uviedol, že dochádza k zavádzaniu k komisia zvykne hovoriť, keď sa stretne s takouto situáciou, neboj sa, my to vyriešime, vyriešime to v budúcnosti. Ale e, chcem sa vyjadriť ešte k tomu, čo tu zaznelo v prednáške. Poprvé sa hovorilo, že sú výročné správy a že očakávame dôveryhodné, konzistentné údaje v tejto súvislosti a stále na ne čakáme. Minuloročná výročná správa uvádzala niekoľko zaujímavých príkladov korekcií v štrukturálnych fondoch, keď jeden alebo viaceré projekty, ktoré neboli oprávnené, boli nahradené rovnako neoprávnenými neoprávnenými projektami. To bola veľmi zaujímavá forma korekcie. A myslím si, že je pravda, keď povieme, že komisia koná najmä tak, že sa nesnaží znovu získať, spätne získať prostriedky, ktoré boli neoprávnené vyplatené príjemcom, ale e, e, nápravu hľadá tak, že e, tieto peniaze získava spätne z peniazy daňových poplatníkov členského štátu. Takže robia sa tu finančné korekcie na úkor národných vnútroštátnych daňových poplatníkov. To nie je mechanizmus na nápravu chýb, možno je to metarizmus na socializáciu chýb, ale nie je to spôsob, nie je to spôsob nápravy alebo zmeny chýb, na ktoré došiel e, dvor auditorov alebo niekto iný. Ďakujem. Ďakujem za tento príspevok. Ak nie sú ďalšie, ďalší záujemcovia o príspevky do rozpravy, prejdeme do poslednej fázy. Máme tu Davida Bostoka, ktorý je člen Európskeho dvora auditorov a bude hovoriť o skúsenostiach so súčasnými rozpočtovými pravidlami a potrebou reformu. Profermy. Predovšetkým by som chcel poďakovať, hovorí pán Bostok, výboru, že som mohol prísť na toto vypočutie. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si predrečníkov. Striedali sa u mňa potešenie s frustráciou nad stavom existujúcich rozpočtových pravidel. Myslím si, že Stanovenie pravidel nie je nič zložité ani finančne náročné a myslím si, že tí, ktorí navrhujú tieto pravidlá, by to mohli zvládnuť. Dvor auditorov si uvedomuje, že sme sa pokúšali náklady príjemcov spracovať v správe pred niekoľkými rokmi a práve pretože sme mali výsledky tejto štúdie, e, ktorá sa týkala inteligentnej energie pre Európu. Práve preto sme navrhli zjednodušenie pravidiel. Myslím si, že si uvedomujeme, aké výzvy stoja pred Európskou úniou v tejto veci. Teraz budem nepríjemný ku komisii a zároveň budem teraz príjemný. Poďakujem im za to, že vypracovali dokument o verejných e, pripomienkach a konzultáciách. Je to veľmi dobrý dokument s dobrými námetmi. Napríklad sú tam námety na zjednodušenie, na využívanie paušálnych platieb a podmienky poskytovania grantov sú tam veľmi dobre spracované. Treba však pamätať, že zmena rozpočtových pravidiel je iba súčasťou postupu znižovania administratívnej záťaže príjemcov a súčasťou procesu zlepšovania kvality vynakladania prostriedkov v Európskej únii. Výzvy však potrebujú náležité právne nástroje, merateľné, aby bolo možné zjednodušenie kvantifikovať. Pán komisár Levandovský nám na začiatku pripomenul, že kľúčové pravidla týkajúce sa výdavkovej stránky rozpočtu Európskej únie sú na jednej strane vytýčené všeobecne a na druhej strane proti ním pracujú isté sektorálne pravidla. Ja Viem iba o podrobnostiach konkrétnych krajín, ale možno tieto národné problémy treba zmiesť zo stola tým, že sa vysporiadame s nimi konkrétne. Nemyslím si, že by sme mali byť eh, depresívni, a neveriť, že by sa zjednodušovanie podarilo. Napríklad v oblasti poľnohospodárstva sa predsa zjednodušovanie pravidel podarilo. Teraz už existujú špecifické subvencie týkajúce sa jednotlivých plodín a takisto miera chybovosti významne klesla. V iných oblastiach výdavkov ešte potrebujeme alternatívu na zjednodušenie pravidiel, ktorým, ktorou je dodatočné požiadavky na príjemcov. Aspoň tak sa to teraz zdá, že takto by tá schéma zjednodušenia mohla vyzerať. Skúsenosti, ktoré sa dostali k dvoru auditorov, indikujú, že väčšinou z toho príjemcovia nevychádzajú priaznivo. Navrhujeme, že nariadenia o rozpočtových pravidiel, pravidlách v budúcnosti by sa mali zamerať na dosiahnutie cieľov, nie na kontrolu vstupov. Navrhli sme, že komisia by si mala uvedomovať a kontrolovať všetky náklady v práve bežiacich programoch, vrátane tých nákladov, ktoré nesú členské štáty i príjemcovia. Dvor auditorov je rád, že si vypočul jednotlivé návrhy komisie dnes, ktoré sú sľubné v tejto veci a sme radi, že sme si ich mohli vypočuť. Vážená pani podpredsednička, vážený pán predseda, čo sa týka nariadení rozpočtových pravidlách, súčasné nariadenie bolo ambiciozne a rozliční poslanci nám pripomenuli, že v kontexte rozličných konfigurácií zodpovedností sa treba na jednotlivé časti týchto nariadení pozerať rôzne. Súd sa však díval na tieto nariadenia ako pozorovateľ a pozoroval aj pokrok v pri prípustnej miere chybovosti. Ide o to, že by sme mali mať túto prípustnú mieru skonkretizovanú, alebo by sme mali volať po nulovej tolerancii voči chybám, ako tomu bolo v minulosti, pán predseda. Súd, súdny dvor auditorov je iba jedným z aktérov a pomáha vytvárať jednoduchšie pravidla iným inštitúciám, ktoré zlepšia plnenie v záujme občanov Európy a európskych daňových poplatníkov. Ďakujem pekne predsedníctvu za to, že mi udelilo slovo. Grazie a lei, signor Bostock della Corte dei Conti. Adesso nel dare la parola ai due... Ďakujem pekne, pán Bostock, za dvor auditorov. Teraz má slovo spravodajkyňa pani Gresle a potom pán Revelini. Pani Gresle je aj vo výbore pre rozpočet, aj vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, pre kontrolu rozpočtu. Ďalší poslanci však sa nemohli zúčastniť, ktorí nám chceli povedať niečo o národných vyhláseniach zo strany členských štátov a právnej hodnote týchto vyhlásení jednotlivých štátoch. Keby mohli tí spravodajcovia, ktorí mohli prísť, sa zamerať na práve tieto témy. Bolo by to veľmi napomocné. Nech sa páči, pani Gresle, máte slovo. Prepašte, máme technický problém s mikrofónom. Ďakujem. E, v podstate by som e, to nechcela ukončiť, ale vy teraz e, ma žiadate, aby som nahradila referentku. Už v prvom rade sa chcem poďakovať komisii, pretože reforma, ktorá bola predložená, je naozaj mimoriadná reforma. Môžem len povedať, že by som bola dala veľa za to, keby sme toto mohli urobiť v roku 2006. Vtedy to bolo spojené s veľkým úsilím a keď to môžem popísať teraz, už e, sa diskutovalo o dosiahnutých bodoch poslednej reformy. Posledná reforma v roku 2006 bola reforma, ktorú komisia vlastne urobila sama pre seba. Tie uľahčenia, ktoré teraz máme, sú v prospech hlavne komisie. A otázka beneficientov e, sa prakticky nedala presadiť. My sme takisto navrhovali uľahčenia a komisia mala byť vlastne E, také zákaznícke centrum priaznivé voči zákazníkom. My sem opäť e, e, predložíme niektoré z tých starších návrhov a som veľmi rada, že máme teraz príležitosť naozaj sa dopracovať k novej verzii rozpočtového poriadku, ale chcem povedať, že toto sa preskúma, ak E, nové, ak budú preložené nové pravidlá, ktoré by mohli e, vlastne tieto, e, tieto teda odporovať týmto, týmto uľahčeniam. A čo ma trochu frustruje, je, že sme neschopní sa poučiť z chýb. A moja tretia požiadavka, a to dám pánovi komisárovi na cestu, ak sa nám to nepodarí, čo tu uh, E, v rámci spolupráce robíme, ak to nebude také úspešné, aké úspešné by to malo byť, súčasný recast komisie je, pri otázke, kto je súčasťou problému a kto je súčasťou riešenia, môžem povedať, že rozpočet, e, výbor pre kontrolu rozpočtu je takisto súčasťou riešenia. Pre oblasť výskumu sme zaviedli výrazné uľahčenia, ktoré určite aj preveríme, preskúmame. Čiže tieto rozsiahlé texty podrobne preskúmame prvýkrát e, a sú tam predložené aj e, vykonávacie opatrenia. Myslím, že to, je, to nám umožní veľký krok, ale zároveň je to problematické, pretože tá práca je veľmi problematická. Máme 480 strán vykonávacích opatrení, máme tri postupy Teraz niečo k priebehu toho postupu. Rozpočtový poriadok e, zmenu Lisabonu to, e, to bude taká metla, to sa až e, vyrieši až na konci. Prvý postup, ktorý máme, sa týka vonkajšej služby. Druhá vec bude obnovená verzia Recast a tretie je to, čo chcela komisia by ako prvé, teda Lisabon. Tam chcela komisia mať najlepšiu istotu a tam tu už sa v podstate potvrdzuje to, čo už aplikujeme, čiže to môže najdlhšie počkať. Preto je zmysluplné toto prvé, tento prvý postup eh, stanoviť ako posledný. Ide o to, ktoré články e, sa budú riešiť v rámci tohto postupu a musím povedať, že to nie je také jednoduché, pretože táto práca, e, túto prácu e, Európska komisia neodviedla. V troch postupoch sa spracúvajú tri články. Článok 1, článok 23 a článok 49 sú poskytnuté všetkými postupmi, ale bez toho, aby sa to nejakou formou e, riešilo. Takže my e, stanovíme, čo e, chceme zrealizovať aj pri vykonávacích opatreniach, ale nebude v tom poriadok, ak nebudeme postupovať ak nebudeme postupovať e, riadne, tak naozaj prepukne chaos v konečnom dôsledku a tomu by sme sa mali vyhnúť. V súčasnom rikaste máme napríklad výpočet personálnych nákladov, výpočet úrokov a sme radi, že spolupracujeme s komisiou. Takisto sme zohľadnili metódy najlepšej praxe v členských štátoch a myslím, že toto je bod, ktorý je pre nás priaznivý, pretože e, pozícia členských štátov vedie aj k tomu, že musíme rozlišovať medzi tým, čo je naozaj best practices a čo je jednoducho neznalosť. Čiže budeme sa tým veľmi intenzívne spolupracovať budú sa viesť početné roz, rozhovory, to čo povedal pán Mitchell o Spojenom kráľovstve, um, mi spresnilo komplexnosť e, toho celého problému. A nemožno to všetko zviešiť jednou ranou. Musíme sa kontrolovať, koncentrovať aj na tú otázku, ktorá je veľmi dôležitá v našom výbore, otázka národných e, správnych vyhlásení a takisto body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, e, týkajúce sa transparentnosti. To bol veľký mílnik tej uplynulej reformy, skutočný mílnik a tu si môžeme položiť len otázku. Ja transparentnosť pokladám za jeden z najväčších výdobytkov e, Barosovej komisie. Ale v rikaste je len eh, jazyková zmena z beneficiaries a recipients, keď vidíme to množstvo a publikácií, ktoré sme vydali v členských štátoch. Čiže ak tieto publikácie nám pomôžu eh, z toho vyvodiť dôsledky, tak eh, musia byť tieto jednoznačnejšie a tu my ako parlament predložíme príslušné pozmeňovacie návrhy tolerovateľné riziko, takže toto by sme mali vyriešiť. Sú to opodstatnené otázky. Ja si nemyslím, že ako tolerovateľné riziko môžeme mať e, jednu miliardu. Myslím, že to nie je dobrý nápad. Áno, treba byť opatrne, treba postupovať opatrne. Ďakujem za toto upozornenie. Čiže tu sú ešte body, ktoré e, musíme vyjasniť na úrovni výboru, teda čo chceme, ako budeme postupovať, ako to vidíme. Bez podpory komisie a oboch komisárov to nebude možné. Chcela by som e, spomenúť e, prácu komisára Šemetára ako komisára pre rozpočet, ktorý zabezpečil, aby vykonávacie opatrenia boli predmetom spolurozhodovania E, máme dočinenia s reformou, kde je množstvo nov, novostí e, rozpočtových poriadkov, ale e, poprvýkrát to podlieha spolurozhodovaniu. Pamätám si ešte na poslednú reformu, kedy sme pol roka stvárili tým, strávili tým, že sme sa snažili jeden druhého presvedčiť, čo urobiť. To teraz odpadne, môžeme sa koncentrovať na obsahy a to v každom prípade aj urobíme. Myslím, že máme pred sebou príležitosť, kedy e, by sme ju mali využiť a zabezpečiť, aby mm, e, táto veľká Európska únia a rozmanitosť e, zohľadnila bohatstvo a spektrum myšlienok a odstrániť e, organizovanú kriminalitu z európskych fondov. Myslím, že ak zahraničná služba e, začne pracovať, e, že potom v priebehu roku 2011 sa nám podarí naozaj ten postup ukončiť. To by bolo v každom prípade prvé čítanie do konca roka by sa toto malo naplánovať do konca roka prvé čítanie a do leta budúceho roka by sme mali docieliť už to štádium, že už v roku 2011. V každom prípade rozpočtový poriadok bude načrtnutý v hrubých rysoch, že budeme vedieť, na čo sa máme podporiť. Chcem sa poďakovať obom sekretariátom, pretože bez vás by to nebolo možné. Ďakujem pani Majorské, pánovi Buksovi. Ja e, spočítam vašou spoluprácou. Spolupracovníci nesmú, e, robiť, e, nesmú robiť žiadne nebezpečné športy. Ja som môjim povedala, že majú sedieť za stolom a sa šetriť, pretože je to naozaj veľmi zložitá úloha a všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť tejto úlohy aj mimovládne organizácie, požiadam, aby nám dali input my sme ochotní a máme šancu uh, urobiť z tohto skutočnú reformu a preto by som požiadala, aby sme naozaj ostali uh, v kontakte. Ďakujem k Európskej komisie a ubezpečujem vás, že tak ako minule um, to, to treba zosúľadiť, pretože všetko iné by bolo v tejto téme nezmyselné a neprimerané. Takže teraz chcem požiadať o otvorenosť, aby sme v skutočnosti umožnili rýchle napredovanie. Čo sa týka bodov, e, ako napríklad národných správnych vyhlásení. To, čo bolo predložené pre nás, nie je uspokojivé, pretože e, správne vyhlásenia e, boli vlastne odročené na rok 2015. Uvádza sa, že v súčasnom období sa ešte nič nemá robiť, čiže prvý rok by bol potom 2014, aby sme to mali pred sebou v roku 2020 2015 a preskúma sa to až v roku 2016, ako povedal pán podpredseda. Myslím, že na túto kolaj sa nesmieme pustiť. Obidva výbory musia tie body, ktoré sú pre nich dôležité, jednoducho zakomponovať ešte do textu. My e, to rozhodne ešte urobíme a chcela by som požiadať aj kolegov, aby túto tému, ktorá nás e, zamestnáva už dlho, aby sme k nej pristupovali s ochotou a s trpezlivosťou pretože inak to bude náročné pre všetkých zúčastnených, najmä pre spravodajcov, ktorí musia potom e, e, naozaj e, vzbudiť záujem výboru pre túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Greslerovej a teraz dávam slovo ďalšiemu správcu spravodajcovi z výboru kontroly rozpočtu, pánovi Rivelinimu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým hostujúcim rečníkom za ich prezentácie, ktoré boli veľmi zaujímavé a stimulujúce a ktoré znovu dokázali dôležitý príspevok akademického sveta a to, čo môžu pre našu prácu spraviť. Dnešná téma bola veľmi ambiciozná, téma. Zaoberala sa revíziou finančného nariadenia s cieľom dosiahnuť jeho zlepšenie na účely dosiahnutia cieľov do roku 2020. Zaznelo tu mnoho zaujímavých otázok, poznámok, pripomienok, postrehov. Prezentácie boli pre mňa veľmi zaujímavé, najmä tie, ktoré sa týkali mojej oblasti e, rozpočtového kontrolného výboru a veľmi sa mi páčilo to, čo hovoril pán Dohoty, keď hovoril o svojich skúsenostiach s reformou z roku 2005 a povedal, že ako došlo k zrýchleniu e, platobného procesu a ako došlo k zlepšeniu poskytovania finančných informácií. A vidíme, že došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže v oblasti obstarávania. A pán Doherty ešte poukázal aj na oblasti, kde treba viac popracovať, napríklad prístup k štrukturálnym fondom, kde sú ľudia automaticky vylúčení vzhľadom na náročnosť dokumentácie, ktorú treba predložiť. Podľa mňa nové finančné nariadenie bude musieť zjednodušiť postupy ktoré umožnia aj jednotlivcom a rôznym aktérom a subjektom získať prístup k fondom spoločenstva. Možno sa nebudeme musieť už snažiť e, auditovať každý jeden cent, ktorý sa vynaloží, pretože týmto spôsobom vylúčujeme milióny občanov, ktorí nedokážu čerpať osoch z financovania spoločenstva vzhľadom na nadmernú byrokraciu. Toto boli želania, ktoré tu zazneli a ktoré sa vlastne zaoberajú otázkou demokratického deficitu a my potrebujeme prostriedky spoločenstva rovnomerne rozdielovať a ľudia z nich musia mať rovnomerný osoch. A keď máme takúto zložitú situáciu, tak niekedy tým uľahčujeme aj situáciu podvodníkom. Potom tu bol pán e, e doktor Di Martino, ktorý hovoril o nových povinnostiach členských štátov podľa článku 317 a zdôraznil, že podľa článku 317 členské štáty majú povinnosť spolupracovať s komisiou ale táto povinnosť je širšieho charakteru. Treba ju chápať širšie než len splnenie kontrolných a auditorských povinností. Znamená to aj, že sa musíte zaoberať tým spôsobom, akým sa finančné prostriedky vynakladajú a čerpajú E, s ohľadom na ochranu finančných záujmov spoločenstva pred podvodmi. Ďalšia veľmi dôležitá otázka, ktorá sa tu mala predniesť, bola téma pani sudkyni Pičirilo, ale nemohla za nami prísť. Mala hovoriť o spoločnom riadení národných vyhlásení členských štátov, záväzky vyplývajúce z prípadných právnych ustanovení. Je to veľmi zaujímavá téma. Je to nové a mali by sme hovoriť o tom, ako by sme mohli prekonať tieto ročné výhla- e, súhrny, pretože ročné súhrny ukázali len veľmi nízku pridanú hodnotu. Parlament a e, výbor pre rozpočtovú kontrolu už dlho obhajovali, obhajovali najprv tieto E, ročné manažerské vyhlásenia, pretože e, sa ukázalo, že tieto ročné súhrny nestačia a je treba nový prístup týchto manažerských vyhlásení. A znamená to aj, že musíme prejsť k národným manažerským vyhláseniam, ktoré by mali byť komplexnejšie a spolahlivejšie. A napokon by som sa chcel poďakovať podpredsedovi Nemeckého kontrolného úradu, doktorovi Hauserovi, ktorý nám veľmi dobre opísal situáciu a vysvetlil, ako funguje spolkový systém deklarácií, národných deklarácií, národných vyhlásení a hovoril o dopade článku 53b. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé pretože sa tu hovorilo o možnosti DAS. To by bolo vyhlásenie o vieruhodnosti pre každý členský štát, pre každý sektor politiky EÚ, napríklad DAS pre fungovanie poľnohospodárskej politiky a podobne. Ďakujem všetkým členom e, výborov, rečníkom, predsedníkom, od, predsedom, odborníkom a chcem sa poďakovať aj doktorovi Bostokovi, ktorý dokázal veľmi stručne e, zhrnúť požiadavky súvisiace s finančným nariadením z hľadiska Európskeho dvora auditorov. Hovoril o potrebe jednoduchých pravidiel so zameraním na plnenie na výsledky. A musíme sa zaoberať aj úlohou politikov. My sme tu na politickom orgáne, demokraticky zvolenom parlamente a našou úlohou je politická kontrola, politické hodnotenie. Čo to znamená? Samozrejme musíme zjednodušiť byrokraciu, musíme sa zbaviť rôznych dier, ktoré len pomáhajú klamárom a podvodníkom a my musíme tiež pozornejšie e, vykonávať audit, aby sme zabránili nezrovnalostiam. Ale to je len jedna časť našej práce, pretože tak táto práca je vlastne prácou auditorských orgánov, kontrolných orgánov, súdov, správnych súdov, trestných súdov. Naša úloha je ale oveľa ťažšia. My musíme porozumieť, pochopiť, čo je najlepší spôsob na prideľovanie všetkých prostriedkov, tak aby boli efektívne, dobre a načas využité. Musíme zaručiť, že prostriedky spoločenstva sa dajú použiť rýchlo, pretože čas je veľmi, tak rovnako dôležitý ako peniaze v čase kríly, krízy. Keď dojde k neskorému vyplateniu peniazy, nebudú také efektívne. Je veľká škoda, že v čase krízy máme nevyužité prostriedky a fondy a my musíme pochopiť, kam majú tie peniaze, kde ich využijeme, kde ich nasadíme, do ktorej rozpočtovej kapitoly pôjdu a čo to znamená, keď ich dobre použijeme. Musíme ich používať efektívne a to je jadro našej práce. Musíme mať dobrú analýzu toho, kde prostriedky majú ísť, kde sú najlepšie e, použité musíme ich využívať najefektívnejším spôsobom. Ak vidíme kapitoly rozpočtu, kde sa peniaze nečerpajú riadne, alebo kde dochádza k oneskoreniam, tak to len e, brzdí Európu a brzdí technický pokrok a to je taká istá vina, taký istý zločin ako trestný čin škoda spôsobená pomalými neefektívnymi akciami, zle vynaloženými peniazmi, ktoré prišli neskoro, tak to má dopad na negatívny dopad na rozpočet spoločenstva, ktorý je rovnaký ako podvody. A po implementácii Lisabonu a zvýšení našich právomocí zaviažme sa konať efektívne, reagovať efektívne. Neza Oberajme sa len určitými e, aspektami alebo bitkami. Zabezpečme, že EÚ bude mať z toho väčšiu pridanú hodnotu s menšou mierou ideológie. A ja dúfam, Chcem povedať, že na jednom z týchto slajdov bol dokument, alebo teda obrázok, kde bola banka a v tej bol trezor a tam boli peniaze, ktoré my sme sa nemohli dostať. Teraz pani Tos, ďakujem, Tot, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky postrehy. Myslím, že to je dôležité pre mimovládky, ktoré sa zaoberajú rozvojovými procesmi a štátmi. Myslím si, že poslanci výboru pre rozpočet a výboru pre rozpočtovú kontrolu by sa mohli zapojiť do postupu štrukturovaného dialógu, ktorý sa práve rozbieha a vývoj pre rozvoj je aktívne do ňoho zaangažovaný. Je to tzv. kvadrilóg, ktorý iniciovala Európska komisia a pozvala do členské štáty a parlament a aktérov občianskej spoločnosti, neštátnych aktérov, miestne ustanovizne. A s týmito všetkými sa rokuje o budúcnosti spolupráce v rámci eh, práce Európskej komisie. Práve preto by som chcela zdôrazniť dôležitosť ohnívka medzi súčasnou revíziou nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa má stať základom základným textom pre budúcu finančnú perspektívu. Malo by tu byť isté prepojenie medzi týmto procesom a medzi politikami, ktoré majú mať adekvátne mechanizmy pre implementáciu. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok a teraz má slovo pani Hawks, ktorá uzatvorí túto tému. Ďakujem, ja som myslela, že vy chcete najprv sa vyjadriť a potom budem na rade ja, ale môžem to urýchliť, pretože nechcem predlžovať túto časť. Myslím, že sme eh, strávili spolu veľmi informatívny, informatívne dopoludne. Vôbec som si to tak nepredstavovala, keď som sem šla. My sme si vypočuli jednotlivé podnety príjemcov, E, takisto právne hodnotenia celkovej oblasti sme si mohli vypočuť. E, vypočuli sme si, ako to vyzerá medzi inštitúciami na európskej úrovni, že to môže niekedy tak trošku škrípať, pretože samozrejme som si vypočula, že chvála um, dvora auditora na komisiu, že komisia už stanovila tie isté, tie, tie správne kolaje. no už. To je taká veľmi pochybná pochvala, ale takisto si myslím, a v tom sa všetci zhodujeme a tu musíme na tom popracovať, aby sme presne toto získali, aby sme, že potrebujeme dobré pravidlá, že potrebujeme dobrú komunikáciu o pravidlách, ktorých, ku ktorým dospejeme. Potrebujeme jednotnému interpretáciu týchto pravidel a automatizované sankcie pri um, nesplňaní týchto e, stanovení. E, takže ja všetkým teraz želám e, príjemnú obedňajšiu prestávku. Ľudia e, z rozpočtového výboru sa stretnú čoskoro, lebo prídu na, zástupcovia národných parlamentov, s ktorými budeme mať spoločné zasadnutie. Takže želám vám e, dobrú chuť a príjemnú e, obedňajšiu prestávku. Ďakujem, právni Haug. Ja som chcel len doplniť dve poznámky, ktoré považujem za významné. Už teraz vidíme v tomto prvom eh, pracovnom roku, že je tu zásadná spolupráca medzi inštitúciami toto je naozaj základným predpokladom, pretože bez neho sa nám nepodarí správnym spôsobom spravovať verejné zdroje. Ešte predtým, než by sme prípadne sankcionovali nesprávne chovanie. Je totiž potrebné zabezpečiť, aby peniaze boli využívané podľa možnosti čo najlepšie. Na tomto teda spolupracujeme vo výbore pre kontrolu rozpočtu s komisiou, radou a veľmi plodne aj s dvorom auditorov. Ešte chcem zdôrazniť dru- o druhú vec. Nejde tu len o sankcionovanie, ale aj o prevenciu, o posilňovanie efektívnosti orgánov, ktoré majú poskytovať záruky a ktoré majú byť nezávislé A ja v tejto oblasti považujem za nesmierne dôležité a prospešnú činnosť e, úspešného, teda um, účtovného dvora, ako aj e, OLAF a vymenovanie nového riaditeľa OLAFu, čo takisto veľmi prispieva. Toto by malo byť ďalším prispením e, v boji proti podvodu. Lisabonská zmluva predstavuje ďalší milník ktorý nám umožňuje ďalej pracovať na Eurojuste a to tak, aby tu bol Európsky verejný prokurátor, aby mohol plniť svoju veľmi významnú úlohu v kontexte Toto vypočutie bolo veľmi dôležité preto, aby sme šírili povedomie o určitých témach, pretože niekedy dochádza k tomu, že sa niečo podceňuje, že sa o tom nehovorí, že to ostane skôr v tieni. Ale keďže ide o správu verejných prostriedkov a tie norme, normy pre správu verejných prostriedkov sa stále viac konsolidujú a stále viacej sa presadzuje korupcia na európskej úrovni, ako pripomenula aj pani Gresle aj ďalší, objavuje sa tu veľmi nebezpečná organizovaná e, kriminalita, je potrebné, aby sme aj na, na európskej úrovni zakročili a postavili sa proti takýmto tendenciám. Je potrebné trestať trestné činy, porušovanie právnych noriem, ale na druhej strane sa snažiť, aby finančné prostriedky Európskej únie boli využívané pre hospodársky rozvoj a znižovali nezamestnanosť. Aby sme dosiahli tento cieľ, už bolo viackrát povedané, je nevyhnutné, aby európske inštitúcie získávali stále väčšiu autoritu, teda schopnosť zasahovať účinným spôsobom a efektívnym spôsobom voči tým členským štátom, ktoré sa odvracajú od rešpektovania noriem a toto bude mať dopad na Európu ako aj na občanov Európy. Ďakujem všetkým kolegyňam, všetkým kolegom, hosťom aj partnerom e, z iných inštitúcií. Želám vám príjemný zvyšok dňa a my ako výbor sa stretneme 22. júna. Ďakujem.